Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen, begrüßt. úprimne privítal, srdečne privítal na stretnutí nášho výboru. S výnimkou estončiny sú dnes v dispozícii všetky jazyky. Zajtra máme skupinu návštevníkov. Bude sa o nich starať Barbara Weiler vítame ich osobitne. A nového poslanca, ešte som ho tu nevidel, máme teda nového poslanca, nového poslan, novú poslankyňu Martinu Anderson, ktorá nahradí tu na výbore kolegyňu Debrun. Takže ešte raz ju osobitne potom privítame, ako náhle sa objaví. Po štvrté by som chcel avizovať, že máme spoločné vypočutie v stredu streda medzi 15.15 a 17.15 v miestnosti A1 G2 ASP. A tu budeme spolu s kolegami pre, z Výboru pre ľudské práva a životné prostredie. Teda budeme sa zaoberať otázkou práve ľudských práv a všetci ste srdečne pozvaní zúčastniť sa a písomne ešte máme správu delegácie do Nikozie na Cyprus. A všetko je to na webovej stránke výboru pre životné prostredie. Tretie oznámenie je celkom nová vec a vidíme, či nebudú znesené nejaké námietky. Tie zápisnice e, z tohto, z tejto schôdze by dosiahli výšku 3 m 12 cm a 5 mm. 3 m 12, takto by boli naskladané na seba, čiže boli by vyššie ako nejaká najvyššia osoba. A návrh sekretariátu výboru je taký, aby sme tie zápisnice odosielali elektronicky, lebo v opačnom prípade e, budeme vždy vyrúbavať les pri takejto našej snahe. Ak teda nebude nejaká znesená námietka závažná, tak potom aj v budúcnosti by sme mohli takto postupovať. Vidím pokývkávanie súhlasné, takže budeme takto postupovať. Možno tam budú nejaké nezrovnalosti, pravý kolega, ale hádam nie, myslím, nie, bude to všetko podrobne zapísané, zaznamenané. A teraz by som rád privítal hlavného hostia dnešného dňa, dnešnej schôdze, ministra zdravotníctva Cypru, pána Stavrosa Manasa. Srdečne vás vítam tu na výbore a naozaj e, veľmi veľkým záujmom očakávame vašu dnešnú prezentáciu, čo nás vlastne čaká ďalších šiestich počas víkendu som sa stretol na neformálnom zasadnutí ministrov pre životné prostredie na Cypru, Cypre. A zdá sa, že je to veľmi dobre naplánované, veľmi podrobne a naozaj sa teším na cyperské predsedníctvo rady na konkrétne veci, ktoré budú programom, alebo teda budú na agende. Tak ako vždy budeme postupovať, na náš host dostáva priestor ako prvý potom kolo koordinátorov a potom zvyšní poslanci, zvyšo poslanky, nie poslanci. Nech sa páči. E, pán Stavros Manas, máte slovo. Good afternoon, everybody. Dobré popoludne všetkým želám, vážený pán predseda, ctené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu. Som poctený tým, že tu dnes s vami môžem byť a odprezentovať vám program a ciele cyperského predsedníctva Európskej rady v oblasti zdravotníctva. Teším sa na otvorenú diskusiu s poslankyňami a poslancami Európskeho parlamentu o tom, ako napredovať s agendou Európskej únie v tejto oblasti. Lisabonská zmluva nepochybne zaviedla proces, ktorý je pre európske aky aktívnejší. Európsky parlament má teraz väčšie výsady ako legislatívny orgán, pretože mu pribudlo 40 nových sektorov v rámci postupu spolurozhodovania. Európsky parlament hrá dôležitú úlohu v záležitostiach týkajúcich sa viacročného finančného rámca. Tieto rozšírené právomoci nesú za sebou viac zodpovedností voči občanom, národným parlamentom a Európskej únii. Cyperské predsedníctvo srdečne víta tieto zmeny a teší sa na to, ako bude fungovať interaktívna komunikácia a spolupráca s parlamentom v oblasti záležitostí verejného zdravia, ktoré nám umožnia zrealizovať program lepšieho zdravia pre všetkých európskych občanov. Počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov budeme pokračovať s celkovými prioritami, ktoré nastavilo na trojka, predsední, tri predsedníctva, v rámci troch hlavných akčných línií. Zameranie na neinfekčné choroby a zdravé starnutie, e, ďalšie zameranie sa na choroby bez hraníc a po tretie inovácia a najlepšie osvedčené praktiky. Za pol roka sa nedajú dosiahnuť zázraky, ale som si istý, že ak budeme e, v duchu konštruktívneho dialogu a vzájomného porozumenia spolupracovať, podarí sa nám veci zmeniť k lepšiemu. Dovolte nám mi teraz odprezentovať program a ciele nášho predsedníctva v oblasti zdravia. Máme štyri hlavné vytýčené akčné línie. Cezhraničné ohrozenie zdravia v EÚ a v susediacich krajinách so, so zreteľom sústredenia sa na infekčné choroby, po druhé darcovstvo orgánov a transplantácie, po tretie zdravé starnutie v celom priebehu života a po štvrté inovatívne prístupy v zdravotnej starostlivosti. Našou prvou prioritou pri Ohrozenie zdravia cez hranice EÚ a v susediacich krajinách e, so zreteľom na infekčné choroby vychádza z našich nedávnych skúseností s chrípkou N1H1 a s infekciami baktériou E. coli, kedy sme zistili, že je potrebná súčinnosť nielen v rámci EÚ, ale aj so susediacimi krajinami EÚ. Dôležitosť tejto oblasti už bola identifikovaná, a to ako na európskej, tak i na medzinárodnej úrovni a odštartovali sa príslušné aktivity. Nedávny návrh komisie, ktorý sa nazýva cez hraničné ohrozenia zdravia, je príležitosťou, aby sa stanovil v tejto oblasti právny rámec v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Minulý týždeň sa na túto tému konala konferencia na Cypre, ktorá e, zoskupila mnohých aktérov z EÚ susediacich z východného Stredomoria a Severnej Afriky. Diskutovali sa tam súčasné otázky pri budovaní kapacít vo vzťahu k prevencii, dozoru, raným, raných výstrach a efektívnej kontrole nad infekčnými chorobami. Volalo sa po koordinovaných aktivitách medzi členskými štátmi EÚ a ich susedmi v oblasti prevencie nákazlivých chorôb a nadobudnutia kontroly nad týmito chorobami. Závery tejto konferencie sa zajtra odprezentujú na neformálnej rade ministrov zdravotníctva, ktorá bude v Nikozii. Naša druhá aktná línia sa nazýva darcovstvo orgánov a transplantácia. Pokračuje v, lúnii, v línii altruizmu a spoločenskej solidarity, ktorá je dobrá pre všetkých európskych občanov, ktorí majú takéto potreby. Existuje veľký počet pacientov, ktorí budú benefitovať a bude existovať kompatibilný darca, s, budú profitovať z hospodárskej efektívnosti transplantácie a veľký počet ľudí na zoznamoch čakateľov na kompatibilný transplantát znamená, že je čas konať, konať koordinovanie. V oblasti darcovstva orgánov a transplantácie bude rada ďalej pracovať, najmä vo svetle e, vyhodnotenia akčného plánu e, o darcovstvo orgánov a transplantácie v polovici obdobia. Toto obdobie je od roku 2009 do roku 2013. Toto je tretia oblasť, o ktorej budem hovoriť, a to je zdravé starnutie prostredníc po, celom, po celý život kde opäť treba zdôrazniť dôležitosť prevencie a to počas celého životného cyklu. Existujú e, súčasné trendy starnutia populácie a Hospodársky rámec, v ktorom sa nachádzame, znamená, že už od raných fáz života by sa mohli nastoliť takéto zdravé spôsoby prežívania života, aby bola populácia produktívna, aby sa zminimalizovali požiadavky na služby zdravotníctva a aby sa znížil počet chronických chorôb. Táto priorita bude niečím, na čo sa sústredí konferencia nášho predsedníctva na vysokej úrovni, ktorá sa bude konať na tému zdravé starnutie prostredníctvom životného cyklu. Rozliční aktéry z oblasti zdravotníctva na nej budú hovoriť o dôkazoch, najlepších praktikách a o tom, ako sa dohodnúť na napredovaní. Ide tu o kontinuálny proces počas celého života človeka, ktorý je základom tohoto interdisciplinárneho a multidisciplinárneho prístupu, ktorý volá po ďalších aktivitách. A naša posledná akčná línia sa nazýva Inovatívne prístupy v zdravotníctve. V súlade so stratégiou Európa 2020, na ktorej sme sa zhodli v marci 2010, voláme i my po tzv. únii inovácie. Myslíme si, že systém zdravotníctva tu môže fungovať ako ekosystém pre otvorenú inováciu, ktorý môže e, zoskúpiť rozličných aktérov z rozličných oblastí a vytvoriť synergiu. Mali by sme sa sústrediť na netradičné spôsoby riešenia, napríklad otvorená inovácia. Otvorená inovácia je nová koncepcia, ktorá, ktorú si už otestovala Európska komisia vo forme spoločných technologických platformiem v iných oblastiach výskumu a našim Kľúčovým cieľom je podporiť zdravotníctvo vo svojom multidisciplinárnom a intersektorálnom prístupe firmy, ktoré e, vyvíjajú inovačné, inovatívne látky, firmy, ktoré majú záujem o aplikácie e, informačných technológií v oblasti zdravotníctva, Takisto firmy, ktoré vyrábajú potraviny pre deti, akademici, odborníci v personalizovanej medicíne, to sú príklady niektorých aktérov, ktorí sa stanú kľúčovými participantmi na tejto konferencii, ktorá bude v oktobri v meste Larnaka. Dovolte mi teraz mm, vrátiť sa k pracovnému programu nášho predsedníctva v oblasti zdravotníctva. Rád by som počiarkol, že celkový riadiaci prístup a princíp, ktorý nás vedie aj pri práci v pracovných skupinách, aj pri spolupráci s parlamentom je vzájomná úcta, vzájomný rešpekt. Chcel by som, že rozsah efektívnosti akejkoľvek akčnej línie, akejkoľvek vytýčenej línie, najmä také, ktorá sa týka zdravotníctva, súvisí s finančným zabezpečením. Nie je možné dosiahnuť zázraky za rozpočet, ktorý má 446 miliónov eur, ak tento rozpočet sa má minúť počas 7 rokov. Teraz budem hovoriť o návrhu na nariadenie o e, programe Zdravie pre rast v oblasti zdravotníctva na obdobie rokov 2014-2020. Je to nástroj zásadnej dôležitosti pri implementácii politiky európskych komunít v oblasti zdravotníctva. Rozkus, diskusie, ktoré začali už počas dánskeho predsedníctva, sa rozvinuli do Rady EPSCO, ktorá sa konala v júni, 22. júna. A cyperské predsedníctvo bude naďalej úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, aby sa všetky strany dopracovali k zhode v kontexte tohto návrhu a aby sme zapracovali do tohto návrhu aj rozpočet v rámci viacročného finančného rámca, v rámci prvého čítania. Ehm, viem, že Európsky parlament už navrhol mnohé pozmenujúce a doplňujúce návrhy, najmä tie, ktoré súvisia s finančnou krízou. Ja zdieľam vaše obavy a dúfam, že ročné pracovné programy budú sformulované takým spôsobom, aby vzali do úvahy i mimoriadne okolnosti, ktorých žijú milión, milióny európskych občanov a ktoré môžu navodiť negatívne dopady na ich zdravie. Druhá téma, ktorej sa budeme venovať, je návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady o závažných ohrozeniach cezhraničných závažných ohrozeniach zdravia. Táto tematika, ktorá je široko diskutovaná, znamená ochranu európskych občanov pred e, širokým diapazonom zdravotných ohrození, napríklad biologickej, chemickej či environmentálnej povahy, pričom sa bude efektívnejšie monitorova- monitorovať a koordinovanejšie reagovať v prípade krízy. Takisto sa vysporiadame s rozličnými kľúčovými aspektami e, bezpečnosti v oblasti zdravotníctva, vrátanie pripravenosti, e, skorých výstrach, hlásení, dozoru a reakcií na ohrozenie zdravia, napríklad také, ktoré znamenajú infekčné choroby. Predchádzajúce predsedníctvo umožnilo budovať cyperskému predsedníctvu na vykonanej práci a rozvinúť túto tematiku ďalej v rokovaniach s Európskym parlamentom. Už teraz viem, že v rámci rady aj medzi radou a parlamentom sa odohrajú rozsiahle diskusie. Sme však oddaní odhodlaní dotiahnuť túto úlohu, túto tematiku dokonca tým najpozitívnejším spôsobom, aby sa nezopakovali také epidémie, ktoré trápili Európu v minulosti a aby sme čo najplnšie a najefektívnejšie dokázali e, navodiť jednotnú akciu v celej Európe, ak to bude potrebné. Po tretie, v oblasti farmaceutík máme návrh na revíziu smernice 2001 lomeno 20 lomeno EC o klinických skúškach. To súvisí s revíziou požiadaviek na vykonávanie klinických skúšok na ľuďoch, pričom sa má overiť to, ako budú fungovať mm, medicínske produkty, pričom sa zameriame na harmonizáciu posudzovania a autorizovania klinických skúšok. Komisia očakáva predloženie tohto návrhu na nariadenie počas cyperského predsedníctva a túto tematiku naozaj posunieme do záverečnej fázy a dúfame, že na úrovni rady dosiahneme dohodu. E, naša štvrtá hlavná téma je smernica 89 lomeno 105 lomeno EEC, ktorá sa týka transparentnosti opatrení, ktoré regulujú cenotvorbu v oblasti zdravotníckých produktov pre ľudí a ich zaradenie do rozsahu národných zdravotníckých systémov. Táto smernica nahradza smernicu 89, e, zjednodušuje smernicu, prepačte, 8905 EEC, pretože predchádzajúca smernica bola sformulovaná trošku e, zdlhavo a jej postupy v rámci členských štátov boli e, nevhodné. Preto bez toho, že by sa táto smernica pokúšala ovplyvniť národné politiky, sa pokúsime o jej zjednodušenie a transparentnosť. Diskusie v rámci pracovnej skupiny o farmaceutikách a lekárskych prístrojoch bola iniciovaná dánskym predsedníctvom a počas cyperského predsedníctva bude pokračovať. Na úrovni Európskeho parlamentu sa Takisto v súčinnosti všetci zapojíme do práce, pretože silná spolupráca je žiaduca. Počas rady EPSCO v decembri 2012 sa odohrá orientačná rozprava. Našou piatou hlavnou témou je revízia regulačného rámca o lekárskych prístrojoch, ktorá pozostáva z revízie návrhov smernice o, le- o lekárskych prístrojoch, a zrušení smernice 9385 lomeno EEC a 93 42 lomeno EEC e a navrhne smernicu, ktorá sa týka e, diagnostických lekárskych nástrojov in vitro používaných a odvolania smernice 98 79 lomeno EC, e ktorá má za cieľ zabezpečiť zdravie a bezpečie občanov EÚ a náležité fungovanie jednotného trhu. Nedávne incidenty, ktoré sa týkali prstných implantátov a kovových eh, náhrad bedrových kolbov odhalili potrebu zvýšenej koordinácie medzi členskými štátmi, aby sa čo najlepšie zaručilo bezpečie pacientov. Naše predsedníctvo bude iniciovať diskusie s radou, s jej pracovnými skupinami a budeme sa pokúšať o čo najlepšiu zhodu v rámci členských štátov Európskej únie v rámci daného, danových, daných časových lehôd. Treba spomenúť, že existujúci akčný plán ktorý sa týka lekárskych prístrojov, e, nám umožňuje, aby e, orgány, ktorým sa hlásia náležitosti, lepšie spolupracovali, koordinovali, kooperovali a komunikovali e, na platforme členských štátov EÚ, čo sa týka výsledovateľnosti a zaručenia bezpečnosti pacientov v rámci tohto regulačného rámca. Ďalšia hlavná téma sa nazýva návrh na nariadenie v oblasti potravy pre malé deti a potravy na špeciálne lekárske účely. Cyperské predsedníctvo si uvedomuje, že sú tu rozdiely názorov medzi Európskym parlamentom, Rady a komisie a napriek tomu dúfa, že v druhom čítaní sa dospeje k dohode. Návrh o v smernici o raňajkách má zjednotiť existujúce právomoci komisie v piatich smerniciach, ide tu o články 290 a 291, zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá má udeliť dodatočné delegované právomoci komisii. Dánske predsedníctvo odštartovalo diskusie k tejto veci a cyperské predsedníctvo sa bude veľmi snažiť završiť zdarne túto tematiku. Vážený pán predseda, ctené poslankyne poslanci, vo všeobecnosti toto bolo vytýčenie zdravotníckého programu, ktorému sa bude venovať cyperské predsedníctvo. Sme si vedomi závažných úloh, ktoré pred nami ležia a to, aké citlivé sú niektoré zo spomínaných otázok. Ale kde je vôľa, tam je i cesta a môžem povedať len toľko, že sa veľmi spoliehame na spoluprácu s parlamentom a radou, lebo iba tak sa môžeme pohnúť vpred v otázkach verejného zdravia tak, aby boli na osoch európskym občanom. Ak budeme rokovať o týchto záležitostiach vo všeobecnom prostredí, ktoré teraz prevláda v Európe, teda hospodárskej kríze, musíme pripustiť, že táto vedie k demokratickým zmenám a kladie veľké bremená na systémy zdravotnej starostlivosti všetkých členských štátov. Keďže nemáme dostatok finančných prostriedkov, je to ten správny čas, aby sme boli tvoriví. Udalosti, ktoré každý deň okolo seba pozorujeme, otriasajú spoločenskou a hospodárskou tkaninou, tkanivom Európy bezprecedentným spôsobom. Dá sa povedať, že Európa dosiahla najbúrlivejší čas po druhej svetovej vojne. Je to pre ňu skúška presne ako v časoch vojny, keď bola solidarita prirodzenou ľudskou reakciou, aj v období, kedy šlo o prežitie, reakcia v čase mieru by nemala byť iná. Dúfam, že naozaj dostojíme tejto príležitosti a budeme manifestovať európsku solidaritu, ktorú tak často hlásame. Ďakujem vám a chcel by som ešte poďakovať spravodajcom, s ktorými sme mali veľmi dobrú diskusiu počas príprav cyperského predsedníctva. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za tú e, perspektívu, ktorú ste nám ponúkli do tých ďalších mesiacov. E, naozaj ten program je nabitý. Vidím, že sa dvíhajú ruky a začneme prvým kolom koordinátormi koordinátori z EPP. Peter Líze, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda rady. Stručne tri témy. Naozaj vítam, že v rámci vášho predsedníctva chcete sa venovať tým dôležitým otázkam, osobitne otázke množstva e, orgánov. To je vec, ktorá nás e, veľmi zaujíma. Je veľa ľudí, ktorí čakajú na donora orgánov Chcel by som vašu pozornosť upriamiť na jednu konkrétnu vec, ktorej sa venuje veľmi aj tento parlament. Veľmi angažovane bojujeme proti obchodovaniu s orgánmi. Minulý týždeň ma kontaktovala Rada Európy, ktorá má svoje sídlo v Štrásburgu a ktorá pracuje v súčasnosti na protokole, e, ktorý sa týka boja proti obchodovaniu s orgánmi. EU ešte nie pristúpila k tomuto protokolu dohovoru. Bolo by dobre, keby ste v tomto smere troška popracovali. Stručne k dvom legislatívnym bodom. Akčný program pre zdravotníctvo e, dostal nový názov na úrovni tohto výboru. Chceme, aby to bolo zdravie pre rast a pre občanov, aby tam išlo aj o občanov, teda aby sme nebudeli len dojem, že sa to týka hospodárstva a ekonomiky, tak ako je to v časoch krízy, príznačné, ale že teda majú do popredia vystúpiť aj občania, teda by bolo jasné. Peter, danke sehr. Peter, Peter uh, stop. We have a problem with the... Čo, Peter, máme problém s tlmočením. Dobre, už je to v poriadku. Nebolo tam anglické tlmočenie. Dobre, nech sa páči, pokračuj. Som rád, že ste sa venovali aj otázke klinických testov. Naozaj dúfam, že ešte pred letnou prestávkou sa tomu bude venovať aj, aj komisia, čiže klinické testy alebo klinické triály. Naozaj v tejto oblasti je veľká potreba konať, hlavne pokiaľ ide o akademickú obec, eh, ktorá sa nezávisle od odvetvia snaží realizovať niektoré testy, eh, medicín, teda niektoré testy liekov a liečiv. Chcem povedať, že Európsky parlament a z časti už aj komisia poukázali na tento problém pred desiatimi rokmi v čase vyrokovania tejto smernice. Je to časť ich práce presvedčiť radu o tom, aby sme vyzdvihli dôležitosť spolupráce e, v zmysle aj pacientov, aj v zmysle nezávislého výskumu a celkového odvetvia. Ďakujem veľmi pekne, Peter Linda McEwen a Dagmar Rodberend. Áno. Eh, ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, ďakujem Linda, ďakujem eh, pán predseda rady. Keby som mohla, chcela by som vám poblahoželať k eh, tým ambicióznym plánom. Musím však povedať, že niekedy menej je viac, ale som plná optimizmu, že váš program naplníte. Keby som bola vami a keby som mala možnosť dať vám nejaké rady, tak by som sa viac spoliehala na legislatívne cesty a troška menej na tú nelegislatívnu časť e, vašich snách, keď ste nám povedali, že sa budete zaoberať aj cezhraničnými hrozbami a ohrozeniami zdravia a a budete sa pozerať na existujúci právny rámec skôr, ako budete investovať do toho príliš veľa energie a kapacity. Skúste sa pozrieť spätne, čo sa stalo s našou legislatívou o cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti, ako ambiciozne boli členské štáty v tejto veci. Čiže možno, že si na to spomínate, keby ste sa v tejto legislatívnej oblasti pozrieť na toto a uvedomili si to tak, ako hovoril pán Líze, tak by som vám naozaj bola vďačná. Teraz eh, sa chcem ešte venovať dvom veciam ďalším. Vynechám smernicu o transparentnosti, eh, pretože predpokladám, že kolegyňa Baranová tá sa tomu bude eh, venovať. A sú to klinické triály, ktoré sa týkajú medicínskych zariadení. Peter Líze už hovoril o týchto triáloch a ja predpokladám, že členské štáty si vymeniajú údaje, ktoré sa týka týchto trialov a teda vymeniajú si aj odborné znalosti, aby sa tu nerobili nejaké izolované kráľovstva, aby si tie poznatky vymenili, aby sme si uvedomili, že klinické triály sú vlastne mincov s dvoma stranami, čiže musíme na jednej strane ochraňovať tých, eh, ktorí robia tieto triály. Na druhej strane musíme zabezpečiť dostatočnú inovatívnosť, inováciu. Potom sa dostávam medicínskym zariadeniam, tam je bližšie, bližšie môjmu srdcu. Troška som sa striasla, keď ste hovorili o tom, že sa musíme pozrieť na fungovanie ohlasujúcich orgánov. Ja len dúfam, že nebudete sa zaoberať len obsahom toho, tej legislatívy, ale že teraz zohľadnite aj eventuálne diskusie, ktoré tu budú prebiehať, pretože nevieme, aký bude osud tých ohlasujúcich, oznamujúcich orgánov. A to je moja prvá otázka smerom na vás. Keď sa pozriete na rozdielne kategórie medicínskych zariadení, naozaj sa domnievate, že všetky medicínske zariadenia by mali ísť cez tie ohlasovacie orgány? Nemyslíte, že niektoré by mali byť predmetom nejakého povolenia, opravnenia, autorizácie? Ak áno, ak súhlasíte so, mňa, ak, so mnou, ak si vyžaduje nejaké medicínske zariadenie nejaké takéto, takéto oprávnenie, ak je to napríklad nejaká aktívna zložka alebo obsahuje aktívnu zložku, tak nemyslíte si, že by malo byť s ňou nakladané ako s, farm- s farmaceutikom a nemalo by to teda byť aj predmetom schválenia e, farmaceutického orgánu, čiže nejaké európske agentúry alebo možno agentúry na vnútroštátnej úrovni. Zároveň som si vedomá, že e, teda určite ste si vedomí, že Európsky parlament ešte predtým, ako e, spôsobili škandály v oblasti implantátov prsníkov, prsných implantátov ešte predtým tu bola iniciatíva e, z úrovne kolegyne Meory, ktorá už je dávno mimo parlamentu. Súhlasíte v tejto súvislosti s môjim konštatovaním, že aj pokiaľ ide o medicínske zariadenia, musíme veľmi jednoznačne e, stanoviť niektoré kategórie medicínskych zariadení a musíme zabezpečiť to, aby členský štát mal len jeden ohlasujúci oznamovací orgán a tie sa musia navzájom kontaktovať a že musí tu byť atmosféra transparentnosti medzi tými, ktorí vyrábajú medicínske zariadenia a musí tu byť priestor pre nich e, zvážiť si, za akých okolností to budú robiť, ohlasovať akému ohlasovaciemu orgánu. Nemecko napríklad má 18 takýchto ohlasovacích orgánov v súčasnosti a každý sa môže rozhodnúť, na ktorý orgán sa obráti. Preto napríklad ten e, neslavne známy výrobca implantátov do, áno, tak ten sa napríklad obratil na nemeckú, nemeckú agentúru, čiže toto môže byť problematické. E, neskôr počas tohto mesiaca by mali byť e, zverejnené e, výsledky tých klinických triálov a potom v septembri ďalšie zverejnenia a budete sa v tejto veci nejak osobitne snažiť, môžete prislúbiť? Ďakujem vám veľmi pekne, pani Panáková za liberálov, prosím. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem vám, pán minister, za vašu prezentáciu. Čakajú vás veľmi ťažké úlohy, nepochybne, lebo na jednej strane sa veľa e, neočakáva od oblasti zdravotníctva pod žiadnym e, predsedníctvom pokiaľ ide eh, o, takéto ambiciózne zmeny legislatívy, najmä v prípade tých eh, spisov, ktoré už sú zablokované. No a na druhej strane je istý tlak eh, zo strany určitých členských štátov a to súvisí s úspornými opatreniami v oblasti rozpočtov na zdravotníctvo. Mm, takže Ehm, chcela by som sa spýtať, ako vidíte dlhodobý dopad takýchto eh, úsporných opatrení v oblasti zdravotníctva a eh, jednak eh, či ste už takisto zaznamenali nejaký súčasný negatívny dopad alebo predpovede dlhodobého negatívneho dopadu. Ja sa obávam, E, že spravodajca e, Európskeho parlamentu pre smernicu e, transparentnosť, o transparentnosti cenotvorby liečiv sme si už vedomi, aká je to situácia, ale mohli by ste nám povedať, ako by sa tento návrh mohol posunúť dopredu a aké budete mať zámery v tomto prípade a z čoho budete najmä vychádzať pri tejto diskusii tak, aby sa medzi členskými štátmi posunula ďalej. Ďakujem vám. Thank you very much. Ďakujem vám. A pani Marina Jana Kudakes eh, za eh, ICI, EC skupinu ako posledný eh, rečník v tomto kole. Ďakujem vám, pán, ďakujem vám za veľmi, veľmi obsiahlu prezentáciu. Veľmi sa mi páčilo to, čo ste povedali o nedostatku e, finančných e, zdrojov. Po grecky je to, ak sa nemlím, safos. E, to je veľmi obsiahly výraz. Žijeme vo veľmi zložitej dobe, musíme si veľmi dobre uvedomovať, čo robíme. Máme tu teda niekoľko oblastí, tri oblasti. Jednou z nich je práve Ehm, cezhraničná, cezhraničná, cezhraničná zdravotná starostlivosť. Chcela by som sa spýtať, e, aké boli e, závery tej konferencie, ktorá sa týkala e, tejto oblasti minulý týden a Súhlasím s Petrom aj pokiaľ ide o obchodovanie s orgánmi treba položiť e, väčší dôraz aj na tú dobrovoľníckú stránku a dúfam, že aj v, tejto, aj v tomto smere budete vyvíjať e, snahu. A pokiaľ ide o zdravé starnutie, je to veľmi dôležité nielen zo zdravotníckého hľadiska, ale takisto aj z hospodárskeho hľadiska, lebo e, ak udržíme obyvateľstvo v dobrom zdravotnom stave, bude nás to stať menej finančných prostriedkov. Celkovo sa mi program vášho predsedníctva páči a želáme vám veľa šťastia. Ďakujem. A teraz e, posledný rečník. Pán Susa. Pani Susa. Ďakujem, e, pán predseda. Ďakujem za e, prednesenie priorít e, cyperského predsedníctva Mám dve konkrétne otázky a možno hm, ešte niektoré ďalšie vyvstanú v priebehu diskusie. Tá prvá otázka sa týka Horizontu 2020. Je to program, ktorý začína rozpočtom 80 milión eur na 6 rokov a E, miliard a 37,5 e, miliard sa použije práve na tie najaktuálnejšie problémy v oblasti e, zdravia. Ale to znamená 5,5 miliardy ročne a to je pomerne malá čiastka v porovnaní s celkovým rozpočtom Európskej únie. Takže vzhľadom na finančnú krízu v mnohých členských štátoch Myslíte si, že to bude dostatočné na to, aby sa e, pomocou týchto finančných prostriedkov dali riešiť tie výzvy napríklad v oblasti bezpečnostných potravín? To je jedna otázka. A tá druhá otázka e, súvisí s tou prvou, a to A mohli by ste e, lepšie špecifikovať práve pokiaľ ide o mm, nerovnoprávnosť v poskytovaní zdravotnej e, a nerovnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rôznych členských štátoch a v rámci rôznych členských štátov. Nedarí sa nám tieto, e, túto nerovnosť e, preklenovať pomocou opatrení, ktoré sme v poslednej dobe prijali, ba naopak tá nerovnosť sa ešte prehlbila. Možno by ste nás mohli podrobnejšie e, informovať o tých opatreniach, ktoré e, máte v úmysle zaviesť na riešenie tohto problému. Ďakujem. Takže to je koniec e, prvého kola koordinátorov a teraz dávam slovo pánu ministrovi, aby odpovedal na otázky. Prosím, máte slovo. So, uh... Ďakujem vám za otázky a e, pripomienky. E, samozrejme, e, darcovstvo orgánov sme si zvolili ako jeden z základných aspektov. Samozrejme, ide tu na jednej strane o tú lekárskú potrebu a potom ide aj o mobilizáciu spoločnosti a o to, aké účinky môže darcovstvo orgánov mať. Možno si toho nie ste vedomí, ale môžem vám povedať, že jedna tretina obyvateľov z Cypru E, súdarcami e, kostnej drenie. Takže my sme takto zmobilizovali spoločnosť takým spôsobom, že sme teraz schopní skutočne vykázať takýto veľký počet ľudí, ktorí darujú kostnú dreň. Takže e, chceme mobilizovať spoločnosť a ak sa nám to podarí, dosiahneme tie cele, ktoré sme si vytýčili. Avšak Máme vysokú potrebu solidných orgánov, ako ste povedali pred chvíľou správne. Ehm, má to svoj hospodársky rozmer a aj spoločenský rozmer. Bohužiaľ, v tomto smere neexistuje dostatočná spolupráca na európskej úrovni okrem niektorých krajín a preto chceme túto spoluprácu rozšíriť a chceme teda vytvoriť takú situáciu, aby bol prístup k orgánom čo najširší v celej Európskej únii. Takže to je tá druhá dimenzia. A pokiaľ ide o otázku obchodovania s orgánmi, musím skutočne povedať, a pozerám sa na to aj z hľadiska ministra zdravotníctva, máme situáciu, kde E, je mm, neúčinná e, legislatíva, ktorá otvoria, otvára cestu obchodovaniu s orgánmi. Bohužiaľ, to sa v Európe stáva a toto musíme e, riešiť. Takže mala by sa nastoliť jednotnejšia spolupráca medzi členskými štátmi, tak aby to viedlo k ochrane a k prevencii um, obchodovania s orgánmi. Pokiaľ ide o program um, uh, pre um, zdravotnú starostlivosť, o tom sa veľmi diskutuje. Uh, názov je Health for Growth, zdravie pre rast. To je názov, ktorý sme zvolili. Ešte nevieme, aký bude presne výsledok, ale chcel by som v každom prípade povedať, že rozsah tohto programu nie je enormný. 446 e, miliard mm, eur na 6 až 7 rokov. Ide teda o e, určitý intervenčný fond a treba si úprimne povedať, že ten jeho dosah nebude až tak e, enormný. V každom prípade tá, tá podstata a e, v podstate tie finančné prostriedky, ktoré sa do toho vložia, to je to, o čo tu ide. E, teraz by som možno trocha odbočil, e, aby som odpovedal na tú ďalšiu otázku. Prečo potrebujeme harmonizovanú smernicu o klinických skúšaniach? Európska únia bude čeliť e, veľkému nedostatku inovačných liekov v blízkej budúcnosti. A to preto, že vyvíjanie takýchto liekov sa výrazne spomaluje a jedným zo základných nástrojov na vývoj takýchto liekov a liečiv sú práve e, klinické skúšky alebo skúšania. E, tieto klinické skúšania prakticky znamenajú asi 50 nákladov na vyvinutie určitého liečiva. Vidíme teda spomalenie tohto procesu vývoja inovačných alebo inovatívnych e, liečiv a to nie len pre klinické E, skúšania, ale aj preto, že nemáme harmonizovaný postup. To teda súvisí aj e, s výskumom. Takže v Európe určite e, potrebujeme túto smernicu nielen kvôli tým liekom ako takým, ale v záujme hospodárskeho rastu. Potrebujeme teda mať tento prvok, túto schopnosť preto, aby sme boli schopní tieto nové, novovyvinuté lieky skúšať a zavádzať. Takže tu je aj hospodársky e, komponent, e, ktorý treba brať do úvahy. Ďakujem vám za pripomienky. E, pokiaľ ide o ambície, ktoré sme si vytýčili, ambície sú v každom prípade pozitívne, dúfam, že sa nám ich podarí dosiahnuť. Pokiaľ ide o legislatívu týkajúcu sa zdravotných nebezpečí. Je to pomerne komplikovaná záležitosť, v tom s vami súhlasím. Treba v prvom rade poznamenať, že na úrovni rady eh, nastali určité zásadné zmeny, eh, pokiaľ ide o smernicu, o eh, zdravotných nebezpečiach a takisto oceňujem aj reakciu komisie a ten taký spájajúci princíp je ten, že potrebujeme E, čo najviac koordinácie v celej Európe, lebo v minulosti sme boli svedkami toho, že sme ju nemali, takže skutočne ju potrebujeme, lebo ak táto koordinácia nebude existovať, tak e, vytvoríme nielen akési vákuum, aby som tak povedal, to znamená to, že nebudeme schopní zaujať stanovisko, ale takisto e, sa do toho začnú začlenovať, začlenovať aj, aj, aj o komerčné aspekty ak sa nám nepodarí postupovať dostatočne rýchlo. Takže treba skutočne sledovať taký ten všemu e, objímajúci princíp a musíme sa aspoň na úrovni rady do, snažiť dosiahnuť e, dohodu, ak sa nám to podarí. Hoci s vami súhlasím v tom, že je to možno až priveľmi ambiciózny cieľ, ale musíme byť ambiciózni aby sme niečo dosiahli. Pokiaľ ide o lekárske prístroje, samozrejme máme tu e, ten škandál s E, prsnými implantátmi. Myslím, že v tomto prípade zlyhala do istej miery koordinácia z hľadiska ministra zdravotníctva. Môžem povedať, že mm, sme e, zaujali určité stanovisko, ale iné kompetentné úrady e, zaujímali iné stanoviska. Takže sme sa nedobracovali k akémusi spoločnému stanovisku a vyhláseniu Všetci sme sa však zhodli na tom, a to predstavovalo určitú cestu dopredu, že komisár pre e, zdravotníctvo e, vydal vyhlásenie tak, e, aby sa vytvoril, s cieľom vytvoriť register, národné alebo národné registre, kde možno vyhľadať všetky osoby, ktoré také implantáty majú Takže aspoň toto opatrenie sa podarilo dosiahnuť a tak týmto smerom sa vlastne tá nová smernica uberá dopredu. A ten nový návrh dúfam, že sa nám podarí teda predložiť a to pokiaľ ide o e, vymenovanie a dohľad nad e, tými orgánmi ohlasovania Súhlasím s vami v tom, že e, e, tieto orgány oznamovania niekedy vlastne splňali svoje právomoci v prípade takých, e, takých implantátov, kde bolo žiaduce skôr vydania, kde bola žiaduca skôr registrácia na štátnom úrade liečiv, takže v tomto prípade takisto treba zlepšiť postup. Máme e, na Cypre určité skúsenosti e, s týmto a vzhľadom na hospodárskú krízu treba povedať, že e, v tomto veľmi zložitom čase sú spoločnosti vyrábajúce lieky pripravené urobiť určité ústupky Teraz hovorím ako minister zdravotníctva. My sme sa v mojej krajine pokúsili zaviesť také opatrenia, ktoré by znížili e, náklady E, táto direktíva e, obsahuje niektoré otázky, ktoré ešte budeme musieť e, ďalej prediskutovať a takisto napríklad načasovanie schvaľovania generických liekov je takouto otázkou. Všeobecne povedané, v tejto dobe možno povedať, že výrobcovia liekov sú ochotní prispôsobiť sa cenami potrebám trhu Môžeme ich teda angažovať určitým spôsobom a sú skutočne otvorení takejto diskusii. Ehm, pokiaľ ide o pripomienku pani Jana Kolakis, ďakujem vám za ňu. Minulý týždeň sa konala diskusia o, na úrovni ECDC a to je niečo, čo veľmi e, prispieva k poskytovaniu špecializovaných informácií členským štátom. ECDC e je veľmi dôležité najmä pre menšie krajiny ako napríklad Cyprus. A preto sme sa rozhodli, že o tejto otázke budeme diskutovať, lebo malé krajiny nemusia mať nevyhnutne e, potrebnú kapacitu a odborné vedomosti na to a kapacity, aby tieto otázky riešili. Takže vlastne týmto spôsobom sme sa snažili vyplniť tú jestvujúcu Ehm, to je stujúce vákuum, pokiaľ ide o príslušné a potrebné informácie. No a pokiaľ ide o darcovstvo orgánov, toto je otázka, ktorá, ktorá má skutočne veľký presah. Ehm, súvisí to napríklad aj s dobrovoľným darcovstvom, ako som už povedal. Ehm, je tu potrebná mobilizácia spoločnosti, ako som povedal, toto je zásadnej povahy. A pokiaľ ide o zdravé starnutie, to je skôr, by som povedal, um, um, taký um, oxymoron. Um, existuje vôbec niečo takého ako zdravé starnutie? V každom prípade je to výsledok celého radu biologických procesov, ktoré sa odohrávajú, odohrávajú v rôznych uh, štádiách života, uh, skoršom, strednom, staršom a tak ďalej. My chceme e, na e, stretnutí na vysokej úrovni zdôrazniť najmä dôležitosť e, určitých zásahov do životného cyklu, napríklad pokiaľ ide o stravovacie návyky u detí a podobne a pokiaľ ide o boj proti kardiovaskulárnym ochoreniam a diabetu. Toto sú choroby, ktoré veľmi zaťažujú zdravotnícke systémy. Takisto sa chceme venovať otázkam tretieho veku. E, nie len, že budeme diskutovať o tých chorobách, ktoré predstavujú najväčšiu záťaž e, pre osoby e, v treťom veku, ale takisto budeme hovoriť aj o príslušnom výskume, ktorý tieto otázky môže riešiť, lebo často, keď sa pozriete na mm, projekty e, grantov, e, grantových žiadostí, tak tie sa zameriavajú práve na tretí vek a na výskum chorôb, e, ktoré s týmto životným štádiom súvisia. My by sme v rámci tejto rozpravy chceli zaangažovať nielen ministrov zdravotníctva, ale aj príslušných úradníkov a informovať ich e, o tom, kde sa, e, aká je v, tom, v tejto oblasti e, celková situácia. Potrebujeme skutočne pracovať s najaktuálnejšími informáciami. Myslím, že um, to je to, čo vám zatiaľ môžem povedať. A pokiaľ ide o to portfólio výskumu, nebudem zachádzať do detajlov, tak aby sme neprekročili časový Eh, rámec, eh, ale ide tu teda o 80 miliardový program, eh, ktorý samozrejme parlament pôvodne chcel nastaviť na 100 miliárd, alebo chce v podstate sa o to zasadiť. Ale myslím, že konkrétna diskusia o tomto rozpočte, to je predmet na diskusiu na ITRE Takže sa k tomu tu na nebudem vyjadrovať tak podrobne, hoci by som vás o tom určite rád informoval. Ďakujem vám za e, tieto konkrétne a veľmi podrobné odpovede. A teraz e, začneme druhé kolo a prvý rečník je Andres Pilelo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem eh, aj eh, pánu eh, Malasovi za prezentáciu. Niektoré z tých otázok, ktoré som chcel položiť, už boli položené, takže budem stručný a obmedzím sa ešte na to, čo sme nepočuli. Jednak transplantácie, o tom už hovorili kolegovia a E, pracuje sa na tom právnom texte, e, ktorý sa e, toho týka a v tejto súvislosti sa stále hovorí o kríze a to sa dotýka všetkých oblastí úspor a tak podobne. Niektoré médiá v Európe o tom veľmi často polemizujú a Pýtajú sa, či je vhodná doba na to, aby sme práve podporovali e, túto oblasť. Myslím si, že to je niečo, čo napríklad je veľmi aktuálne e, e, v Španielsku. Myslím, že na to, k tomu sa treba postaviť veľmi jednoznačne, lebo existuje aj medzinárodný dohovor. Um, um, takže ide tu najmä o, o tú otázku um, finančného kontextu transplantácií E, to znamená, či to budú len tí bohatí, ktorí e, nakoniec budú mať možnosť e, dostať sa k orgánom na transplantáciu. To je podľa mňa veľmi dôležitá otázka. Potom je tu otázka kampaní na zvyšovanie povedomia. To je podľa mňa veľmi dôležité. Skutočne treba investovať do kampaní na zvyšovanie spoločenského povedomia o dôležitosti transplantácie orgánov E, treba e, takéto, takéto kampanie skutočne všetkými možnými spôsobmi podporovať. A preto e, by bolo navyš, veľmi žiaduce, aby sa aj v dobe hospodárskej kríze skutočne nevytvárala situácia, kde by sa umožnilo praktikovanie niektorých nevhodných postupov. Súhlasím s vami aj v tom, že potrebujeme byť inovatívni, kreatívni, ale na druhej strane, keď sa pozriete na politiky, ktoré, sa, eh, ktoré si vytvorili niektoré členské štáty, napríklad pokiaľ ide o úspory v niektorých členských štátoch v oblasti zdravotníctva, na, eh, ako reakcia na eh, hospodárskú krízu, to je niečo, čo má veľmi neblahé dôsledky pre mm, systémy zdravotníctva. Komisia, rada aj členské štáty by sa mali dopracovať k určitej dohode. Ehm, myslím si, že eh, v prvom rade si treba uvedomiť, že máme právo na zdravie, to je naše základné právo a preto by sme mali aj eh, tento mm, program hodnotiť tak, eh, aby sme mali viac e, zdrojov a treba využiť túto príležitosť, aby sme povedali členským štátom, že kríza nie je žiadnym e, dôvodom na to, aby sme ešte viac obmedzovali finančné prostriedky e, v zdravotníckom sektore. Potrebujeme zefektívniť výber daní, potrebujeme bojovať proti daňovým únikom a podobne. Ďakujem emotional point. And... Toto bol naozaj veľmi emotívny bod programu. Karol Heinz Florenz a teraz si sypem popol na hlavu. On bol úplne na vrchu rečníkov a niekde sa stratil, takže Karol Heinz Flore. Áno, je dosť nepríjemné, keď musím počúvať, ako pán ministra e, zdôraznil niektoré aspekty aj v vystúpení pani Dagmar Berendt Dobre, vy sa snažíte, pán predseda, teraz ma uspokojiť pre nás šťastnejším, ale ja nechcem hovoriť o medicínskych veciach. Lekárov sa bojím, nie som odborník, ale chcem troška sa odkloniť a budem sa venovať otázke spotreby tabaku. Už mám 18 rokov skúseností z prvej ruky, možno aj viac, a ten pokrok je tak rýchly ako slimák, bez ohľadu na to, kto predseda rade Mňa by zaujímalo, aké tam veci sa chystáte. Komisia hovorí o nejakej novelizácii, hovorí o jednotnom označovaní. Myslím, že sa dohodneme veľmi rýchle, že dôležitým je eh, odrázať ľudí od fajčenia. Eh, myslím si, že ťažkých fajčiarov dlhoročných tých už neodvykneme. To by sme sa nemali snažiť, ale zabraniť mladým, aby sa tomuto zlozvyku nezačali venovať, to je dôležité a treba vyvíjať nové nástroje, napríklad pokiaľ aj ide o otázku balenia alebo balení. Mňa by naozaj zaujímalo, ako vidíte otázku chemikály. Tam e, si robí odvetvie s nami, čo chce. E, naozaj si robia, čo chcú. 70-80 chemikálií môžu byť e, legálne primiešavané alebo môžu byť súčasťou tabaku, tabakových výrobkov Naozaj mnohé veci sa dostávajú pri fajčení do tela, do organizmu. Mnohé veci, je to teda často ignorované, čo všetko sa pri tom inhalovaní dostáva, čo spôsobuje povedzme aj rakovinu, čiže v tejto súvislosti, ako ste pokročili a do akej e, miery ste ochotní tolerovať takéto postupy aj odvetvia, pokiaľ ide o primiešavanie týchto prísad a chemikálií do cigariet a ako, akým spôsobom chcete teda hodnotiť e, povedzme výskyt takýchto chemikálií v cigaretách. A nie je e, možné, aby každá cigareta každá ráno chutila rovnako, pretože tabak je prirodzený, prírodný produkt a ten má rozličné chuťové vlastnosti. Ďakujem pekne, Vittorio Prodi. Grazie, presidente, grazie, signor ministro, per la... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán minister, že ste prišli. Som rád, že ste tu. E, dve pripomienky. E, najskôr, pokiaľ ide o darcovstvo orgánov. Podľa mňa by bolo dôležité dosiahnuť dohodu na rade, pokiaľ ide o istú prezumciu, o predpoklad, že je možné darovať orgány v prípade, že dotknutá osoba sa nevyjadrila k tejto otázke, k tejto záležitosti už predtým, vopred, alebo ak nie je schopná sa nejak kvalifikovane, informovane vyjadriť. Tým by sme sprístupnili oveľa väčší počet orgánov pre darcovstvo a mali by sme aplikovať ten všeobecný princíp, ktorý nie je spochybňovaný a tým je, že e, do darcovstvo by malo byť bezplatné. Moja druhá pripomienka, pokiaľ ide o tie klinické testy alebo triály a pokiaľ ide o to povolenie pre e, medicínske produkty v dôsledku týchto postupov, ako ste správne poznamenali, e, je to spojené so značnou mierou výdavkov ale farmaceutický priemysel, farmaceutické odvetvie to troška možno aj preháňa. Pretože myslím si, že by mali priestor na, povedzme, výrobu liekov, ktoré sú zamerané na liečbu zriedkavých chorôb. A vy ste povedali správne, že vidíme pokles nových liekov, ktoré prichádzajú na trh. V rámci Horizontu 2020 je viacero konkrétnych návrhov, ktoré idú smerom radikálneho posunu eh, v klinických testoch. A takisto sa tam hovorí o tom, že nebudú používané zvieratá počas takéhoto testovania. Čiže pozeráme sa na testovanie na základe kultúr, bunkových kultúr. Je to veľmi dôležité a štatisticky vyjadrené by mohli byť tie výsledky presnejšie a mohli by mať e, priamejší vplyv aj na to, čo sa deje s ľudskými bytostiami, s ľuďmi, e, keby sme sa odklonili od testovania na zvieratách. E, ďalej tu je jasná potreba zohľadniť aj názory farmaceutického odvetvia. Je tu isté riziko, pokiaľ ide o vývoj nových liekov. Ak teda obmedzíme eh, priestor pre farmaceutické odvetvie, pokiaľ ide o ich možnosť eh, vyvíjať eh, nové produkty, to je veľmi dôležitý moment a takisto si myslím, že zmena klinických testov e, na autorizácie alebo na povolenia, keby sa takto preklasifikovalo, tak to by znamenalo e, isté neblahé dôsledky aj pre bezpečnosť zdravia, aj náklady. Ďakujem, pán Prody. A posledný prihlásený Dagmar Rodberend. E, máte doplnkovú, predpokladám, otázku. Veľmi elegantne ste to sformulovali. Ja sa chcem vyjadriť k lekárským prístrojom, pretože som nemohla všetko eh, dať do prvej časti, ktorej som mala slovo, tak sa vraciam k tomu teraz. Nie som veľmi spokojná s tým, čo som si od vás vypočula, ale musím pripustiť, že táto prezentácia bola naozaj dobrá. Ten úvod sa mi nepáčil, ale celý zvyšok prezentácie sa mi páčil. Ja dúfam, že sa to naozaj veľmi zlepší v oblasti lekárskych prístrojov, pretože si myslím, že musíme jasne rozlíšiť medzi autorizáciou a notifikáciou pretože každý tento spôsob má svoje špecifika. Ehm, legislatíva, ktorá sa týka lekárskych prístrojov, sa niekedy zaoberá rôznymi spôsobami použitia, teda prístrojmi, ktoré majú jediné použitie a prístroje, ktoré majú viac použití. Sme pripravení toto rozlišovať a podrobnejšie sa pozrieť na hygienu v nemocniciach a iných zdravotníckých zariadeniach. Sme pripravení pokračovať v legislatíve o tom, ako sa opätovne e, spracovávajú a posúvajú ďalej lekárske prístroje, ako sa repasujú lekárske prístroje a čo sa deje z hygienického hľadiska. Jednoducho celý tento systém v nemocniciach nie je e, právne upravený. Súvisí to aj s antibiotikami politikami, ktoré už nie sú účinné, pretože existujú e, infekcie, ktoré sú také závažné, že nemáme na ne lieky a môžu byť ohrození aj pacienti v Európe. To všetko spolu súvisí. Ďakujeme vám za vašu otázku. A teraz je druhé kolo otázok uzavreté a nech sa páči, pán minister, máte priestor na odpoveď. Ďakujem za slovo. Nie som si istý, e, čo presne odznelo v tej prvej otázke. Pán Rigers už odišiel. Nie, je tu? Nie som si bol istý, či sa pýtate na ten návrh o finančných motiváciách. a Možno sme sa nerozumeli. Tento prístup nesúvisí s motiváciou, s finančnou motiváciou. Ide o to, aby sa spoločnosť zmobilizovala a aby Európania lepšie spolupracovali. O to celé tu ide. To je o spoločenskej informovanosti. Ak v Európe si porovnáme podobné spoločnosti, povedzme Cypersku a Grécku, a ich reakciu alebo zaangažovanie sa jednotlivých spoločností do verejného zdravia. V Cypre sa situácia líši, pretože to aj súvisí s veľkosťou populácie. Cyper je menší, Grécko je väčšie. A veľkosť populácie niekedy pri takomto zaangažovávaní e, sa ráta. Pri darcovstve orgánov takisto vidíme dopady týchto vecí. A na európskej úrovni nachádzame ďalšiu vec, a je to ďalší komponent, na ktorý sa treba pozrieť, že vyhodnocovanie živých, žijúcich darcov sa robí rôzne v rôznych krajinách, pretože by sa bočnými dvierkami týmto zaviedlo platenie za orgánmi, ak nebudeme mať dostatočne prísnu legislatívu. A ja ako minister zdravotníctva e, sa obávam o takéto veci aj pri právnych úpravách v rámci cyperskej legislatívy, aby sa to nestalo. Škrty v zdravotníckom rozpočte. Možno by sme vás mali pozvať, keď budeme rokovať s trojicou predsedníctiev, s trojkou, pretože vo všeobecnosti trojka sa k veci stavia technokraticky. A zdravie je oblasť, kedy technokratický prístup nemusí vždy byť ten najpriaznivejší. A škrty v zdravotníckom sektore len preto, že treba škrtať, len preto, že v účtovných knihách e, musí byť všetko v poriadku, e, nemusí byť pre zdravotníctvo ideálne. To by nás však nemalo zastaviť pred tým, aby sme rozvinuli našu inováciu, aby sme si preskúmali, kam idú peniaze v rámci zdravotníckého rozpočtu a aby sme nezačali míňať menej peniazy. Poviem vám príklad, kde by intervencia dávala zmysel ako minister zdravotníctva. A to sú farmaceutika, lieky, rôzne lieky, ktoré sa využívajú v rozličných krajinách, ovplyvňujú to, koľko človek platí za lieky. My sme u nás e, na Cypre aplikovali rozličné systémy platieb za lieky a dokázali sme ovplyvniť konzumpciu liekov. Významne sme ju dokázali ovplyvniť a to bez toho, že by sme kompromitovali inovatívnosť, inováciu. Ja myslím, že týmto sa treba zaoberať. Nemyslím si, že v súčasnosti by sme naozaj mali výrazne škrtať v zdravotníckom rozpočte. Je niekoľko krajín, ktoré sa rozhodli škrtať aj v zdravotníckom rozpočte, lebo potrebujú účtovne dať veci do poriadku, ale človek tomu môže povedať, že počas finančnej krízy je zdravotné bremeno, na, ktoré dopada na ľudí ešte vyššie a preto by sa nemalo škrtať v zdravotníckom rozpočte, lebo potom to zaplatíme v budúcnosti o to viac. Teraz tabak, pán Florence. Nemyslím si, že táto rozprava príde na pretras počas cyperského predsedníctva, ale to mi nezabráni vyjadriť svoj názor. Trvalo nám 40 rokov, kým sme e, dali na vedecké dôkazy, a teraz je to nepochybné, že tabak, fajčenie tabaku presnejšie, je vedúcou príčinou vzniku rakoviny Existuje smernica o tabaku, ktorá je rozpracovaná a ktorá, dúfajme, bude mať masívny dopad na verejné zdravie a verejné zdravotníctvo. To závisí od toho, čo však bude obsahovať. Pozrime sa do histórie. Zoberme si Francúzsko. Francúzi, keď zaviedli vysoké zdanenie e, tabaku a ani tam nepredpísali e, povinné označovanie cigariet výstrahami, tak či tak len vďaka daní, vďaka vysokej cene cigariet, spotreba cigariet klesla. Ja neviem, či by sme mali zakázať tabak, či by sme až tam mali zachádzať, lebo v reálnom živote e, nie je možné všetko zakazovať a jednoducho to vyhodiť zo systému, ale musíme naozaj zásadne sa vyjadriť, či už označovaním cigariet výstrahami, či už vysokým zdalením, zdanením. E, mladí ľudia, ktorí nie sú až takí ambiciozní vo svojich životných cieľoch, sú zraniteľnejší pri e, používaní tabaku na fajčenie sú vystavenejší viac účinkom tabaku. A o tejto smernici treba ešte veľa hovoriť a razantne sa vyjadriť. Uvidíme, uvidíme, ako to napokon dopadne. Pán Prody, vy ste hovorili o darovaní orgánov, o darcovstve. Ja si myslím, že by sme sa najprv mali vopred dohodnúť, že ak bude jednotlivec kandidát na darcovstvo a ak je pacient, ak je to pacient, ktorý je klinicky mŕtvý, a nie je schopný súhlasiť s darovaním, toto je oblasť, ktorú treba právne upraviť. V každej krajine je to inak. V niektorých krajinách prekonali tento problém a vyriešili ho. Čím viac sa spoločnosť bude angažovať v tejto veci, Čím viac kampaní bude, taká ako prebieha teraz v našej krajine napríklad, tým jednoduchšie sa nám podarí vyriešiť tento problém. Ale ja s vami súhlasím, nikdy nebude možné viesť rozpravu v tejto veci, pretože niektoré spoločnosti majú k tomuto náboženský postoj a tam nie je možné diskutovať. Teraz ku klinickým skúškám. Hovorili sme o kmeňových kultúrach, o bunkových, o eh, kmeňových bunkách a ich kultúrach. Neviem, či sa nám podarí vyriešiť otázku vyhodnocovania liekov, pretože bunkové kultúry sú istými celkami, istými individualitami, či už ide o testovanie e, ľudí, klinické skúšky u ľudí alebo u zvierat. A takisto v každej spoločnosti sú na to odlišné názory, ale podľa mňa tieto bunkové kultúry nebudú nikdy schopné nahradiť klinické skúšky na ľuďoch alebo na zvieratách. Áno, ja viem, že pri marketingu to už spôsobuje problémy, a dá sa to, e, dá, dá sa to vyriešiť inými spôsobmi. Či už sa budú využívať bunkové kultúry na testovanie alebo klasické, klasické klinické skúšky, existuje tu e, iniciatíva spojených, spoločných, prekryvajúcich sa technológií, v rámci ktorých je možné simulovať mnohé veci bez využívania bunkových kultúr aby sa otestovali lieky, ktoré sú určené na liečenie konkrétnej choroby a toto by mohlo znížiť náklady. Spomenuli ste aj znižovanie nákladov, ale podľa môjho skromného názoru nikdy nebude možné nahradiť klinické skúšky skúška, testami bunkových kulkúr. Ďalšia oblasť bola DMR a ja neviem, aká je súvislosť medzi DMR a témou, o ktorej hovoríme, keď vás môžem poprosiť, mohli by ste predložiť písomne tú vašu otázku, lebo som jej celkom neporozumel. Ďakujem za pozornosť. Mr. Prody. Pán Prody, krátky vstup, nech sa páči, máte slovo. E, ja som nemyslel tým, že sa zbavíme testovania na zvieratách, že to zakažeme. Ja hovorím o experimentovaní s bunkovými kultúrami, ktoré nám môžu dať viac podrobných odpovedí e, v súvislosti s mechanizmami toxikológie. A týmto spôsobom by mohli byť vhodnejšie tieto bunkové kultúry aj pri testovaní na ľuďoch, pretože budú lepšie ako testovanie na zvieratách Otázka je, či treba modifikovať klinické skúšky tak, aby bolo možné dostať presnejšie odpovede na jednej strane, znížiť, nehovorím, že sa úplne zbaviť, ale znížiť množstvo testov, ktoré je treba vykonať na zvieratách. Áno, už myslím si, že som asi neodpovedala vám veľmi jasne, ale vy hovoríte o záležitostiach prediktívnej toxikológie, vyjadrujeme sa k tomu, zaoberáme sa tým a farmaceutický priemysel v súčinnosti s komisiou v kontexte IMI, to je iniciatíva inovatívnej medicíny a tam naozaj financovanie smeruje do tzv. prediktívnej toxikológie, ktorá vôbec nepoužíva zvieratá pri testovaní, používa kmeňové kultúry a počítačovú simuláciu, aby sa predpovedali toxikologické účinky konkrétnej látky. Tým pádom sme sa dostali na koniec e, časti diskusie otázky a odpovede a chcem sa naozaj srdečne poďakovať e, pánovi ministrovi zdravotníctva, pánovi Manasovi za podrobnú, fundovanú a veľmi e, kvalitnú diskusiu, vrátanie otázok a odpovedí. E, povedali ste, že ako predsedníctvo ste veľmi ambiciozni. Ja to môžem len z tohto miesta potvrdiť. Stretol som sa, v kancelárii sme sa spolu stretli a naozaj e, veľký dojem na mňa spravil jeho odborné znalosti, e, pretože vy ste naozaj odborníkom a kto sa, si to chce potvrdiť, môže sa pozrieť do životopisu pána Stavrosa. Mana sa naozaj máme dočinia s veľkým odborníkom a ja sa teším veľmi na nadchádzajúcich 6 mesiacov cyperského predsedníctva aj práve v oblasti zdravotníctva, kde prichádza Cyprus s konkrétnymi návrhmi a kolegyňa Rod Berendová sa už o tom vyjadrila. To ťažisk, ťažiskovým by mali byť legislatívne záležitosti a ja som presvedčený, že práve v časoch krízy, v ktorých sa bez pochyby nachádzame, je dobrá kvalitná politika zdravotníctva myslím, že veľmi dobrým signálom smerom na 500 miliónov Európanov, že každý každý jeden, každý jednotlivec môže naozaj mať prospech z dobre fungujúcej Európy a európskeho projektu. A nielen tí, ktorí si môžu dovoliť zaplatiť zdravotnú starostlivosť. A vy ste sa tiež e, vyjadrili vo svojom vystúpení o solidarite, to je dobré. Ja vám aj v mene nášho výboru želám veľa úspechov, e, teda aj úspešné ambiciozne predsedníctvo a e, vždy sa na vás budeme tu tešiť. Veľa úspechov. Ja, nach... Dobre, po prezentácii predsedníctva rady a po kole otázok a odpovedí budeme teraz pokračovať s bodom programu 5 pravidla započítavania akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a lesným hospodárstvom. Naozaj veľmi krkolomný názov. Kryton Arzenis, spravodajca, a teraz nám vniesie troška svetla do tej tmy, aby sme si vedeli bližšie predstaviť, čo je za týmto názvom a potom bude diskusia krátka s spravodajcom. Kryton, nech sa páči. Thank you very much. Uh, as long as colleagues... Ďakujem pekne. Kolegovia, neviem, či budem taký dobrý ako pán Malas z cyperského predsedníctva. Hovoríme tu o závažnom rozhodnutí. Je to návrh Komisie Európskej únie. Ide o transpozíciu nášho rozhodnutia, ktorá sa pred niekoľkými eh, mesiacmi, ktoré sa pred niekoľkými mesiacmi prijalo v Durbane. Už v roku 2001 v Marrakeši sa rozvinula táto diskusia o eh, LULUCF, ale v Durbane v decembri minulý rok sa konečne dospelo k záverečnému rozhodnutiu, kedy sa pravidla započítavania pri lesnom hospodárstve stali záväznými a tento, tieto zelené eh, uhlíky sa stali, zelený uhlík tzv. sa stal, aby sa zviditeľnil číselne. Ide tu o naozaj dosť striktné pravidla započítavania, E, skleníkových plynov a tento akčný plán LULUCF ráta so všetkými aktivitami v rámci emisí a absorpcií skleníkových plynov. Toto rozhodnutie je prvým typom dvojfázového prístupu. O čo tu ide? Najprv začneme zavedením veľmi striktných, veľmi rozsiahlých pravidiel započítavania emisie a absorpcie skleníkových plynov v prvej fáze a v druhej fáze sa zaviažeme k zníženiu týchto emisí skleníkových plynov. Teraz sme vo fáze 1. Ide o rozhodnutie, ktoré nemá žiadne záväzné ciele, ani záväzné opatrenia tu nie sú. Je to skôr odborný dokument pred nami, ktorý hovorí, že majú byť rozsiahle a hlboké pravidla započítavania, hĺbkové pravidla započítavania týchto e, skleníkových plynov, ktorá toto je pre nás e, dobrá príležitosť, pre nás Európanov, ukázať svetu, že berieme naozaj vážne to, čo sa dohodlo pri rokovaní o klíme a ukázať, že konzistentne aplikujeme naše rozhodnutia. Je to politický cieľ, podľa, podľa mňa je naozaj veľmi závažný pre našu prácu v parlamente. Mienime dosiahnuť dohodu prostredníctvom našich vyjednávateľov, dohodu pri rokovaniach zmluvných strán v Dohe ktoré sa bude konať na začiatku decembra, keď záverečné rozhodnutie o, tejto iniciatíve LULU-CF už bolo pred rokom v Durbane a LULU-CF by sa mal zapracovať do národných legislatív. Bojujeme o takúto dohodu. Ten prístup v našej správe má tri ciele. Prvým cieľom je konzistencia s národnými e, záväzkami v členských štátoch EÚ, ktoré sú stranami Kyotského protokolu, zmluvnými stranami. Po druhé je to konzistentnosť politík. Tieto politiky by mali doplňať politiku Európskej únie v oblasti životného prostredia, spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej smernice pre energetiku. A po tretie by sa mali zjednotiť metodiky započítavania a účtovných predpisov, čím by sa mala dosiahnuť presnosť, transparentnosť a ďalšie aspekty nie len v rámci členských štátov, ale aj medzi členskými štátmi. Teraz prechádzam k pravidlám započítavania ako takých. Tieto e, záväzné pravidlá znamenajú, že skleníkové plyny sa musia o, e, brať komplexne. Všetky aktivity, ktoré súvisia so skleníkovými plynmi, sa musia započítať, aby sa potom Európska únia mohla zaviazať k zníženiu emisí skleníkových plynov vo všetkých sektoroch, vo všetkých aspektoch, ktoré súvisia so skleníkovými plynmi. Akékoľvek e, záväzné pravidla účtovania budú v praxi aplikované. To závisí od členských štátov, ako ich budú dodržiavať, ale treba dodržiavať istú metodiku, ktorá tu je vysvetlená v texte. Nelíši sa veľmi od metodiky, ktorá už teraz sa medzinárodne používa a mali by sme využiť toto obdobie, 8-ročné obdobie tranzície, prechodu, do roku 2020, aby sme sa dobre pripravili na fázu, ktorá bude potom nasledovať. Komisia navrhuje pravidla započítavania, do, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva, využívania pôdy, činnosti súvisiacich s využívaním pôdy a členské štáty majú k dispozícii údaje. Sú tri druhy údajov, vrstva 1, vrstva 2 a vrstva 3. Od jednotky po trojky ide o čoraz sofistikovanejší systém dát, ale každý členský štát má prístup k týmto vrstvám dát a potrebujú dosiahnuť fázu vrstvy kedy budeme mať e, naozaj údaje, ktoré sú porovnateľné a jednoduché a budeme ich môcť aplikovať v praxi. Okrem toho, čo navrhuje komisia, my ešte navrhujeme kategóriu aktivity odvodňovanie močarisk, pre, e, kde tiež treba pravidla započítavania tvorby emisí a absorpcie skleníkových plynov. Prečo? Ja som tu v parlamente bol prítomný na rokovaniach. S touto tematikou na začiatku nebolo veľa ľudí prítomných. Každý bol vo vedľajšej miestnosti. Prečo? Lebo tam sa konali oficiálne rokovania o nových pravidlách započítavania pre LULU-CF. Tieto pravidlá, o nich sa ešte stále diskutuje, o vykonávacích predpisoch k týmto pravidlám sa diskutuje a LULU-CF súvisí s kiotskými protokolmi bude súčasťou novej dohody o klimatických zmenách, ktorá by sa mala uzavrieť v roku 2015 a vstúpiť do platnosti v roku 2020. Ako viete, USA a ďalšie zmluvné strany by, ďalší by sa mali stať zmluvnými stranami tejto dohody a činnosti súvisiace s využívaním pôdy, močarisk, poľnohospodárskej pôdy, aby sa všetky mali zapracovať. Takisto sa má zahrnúť lesné hospodárstvo, ktoré zatiaľ nemusí započítavať aktivity, ktoré, koná, ktoré sa konajú na pasienkoch a močaristých pôdach, ale po vypršaní tohto prechodného obdobia e, po roku 2020 už budú mis, musieť sa správať podľa týchto dohodnutých pravidel. Teraz budem hovoriť o prírodných um, poruchách, ktoré sa odohrajú za istých špecifikovaných okolností. Predstavte si, že je extrémna prejav počasia, prírodná katastrofa, napríklad požiar, ktorý zničí e, vyše x percent e, lesnej plochy v nejakej krajine a potom emisie, ktoré vzniknú pri tomto požiari, treba započítať podľa pravidel tohto započítavania. Môj návrh, ktorý máte v rukách, však e, približuje text tomu, čo sa dohodlo v Durbane, aby sme boli konzistentní. Ak máte ďalšie otázky k týmto tzv. E, prírodným e, výnimkám, katastrofám, prírodným katastrofám, ktoré budú výnimkami pri započítavaní skleníkových plynov. Som tu. V Durbane sa, Durbane sa dohodlo, že keď sa ťaží drevo, a toto drevo sa ďalej využije na nábytok alebo tvorbu akýchkoľvek ďalších výrobkov z dreva, tento nábytok tiež bude zdrojom emisií, pretože pri ťažbe dreva vznikli isté emisie, ale drevo, z dreva budú ďalej unikať skleníkové plyny a je tu istá, istý časový posun medzi vyťažením dreva a potom, kým sa všetok uhlík vo forme skleníkových plynov z nábytku dostane do ovzdušia. Nie je tu len o nábytok, ale aj ďalšie výrobky z dreva. Každý členský štát má možnosť využiť údaje, ktoré má pre svoje územie a dokonca to platí aj pre dovoz. Predstavte si teda Nemecko a Francúzsko, ktoré dovážajú drevo, rezivo z Ruska alebo z Belgicka. A toto drevo má istý polčas, istú hodnotu, polovicu obdobia, z tohto dreva sa vyrobí nábytok a toto číslo, o ktorom hovoríme, sa vypočíta rozdielne v Nemecku, rozdielne vo Francúzsku, rozdielne pre belgické e, rezivo a e, rozdielne pre ruské drevo. Takže pri ťažbe dreva ja navrhujem, aby členské štáty upovedomili komisiu a aby tu išlo o tento parameter, tento polčas, ktorý platí pri ťažbe dreva a ďalších produktov, aby to zjednotili, túto metodiku výpočtu a aby sa nemohli používať špecifické metódy výpočtu tohto parametra v členských štátoch. Jedno, typické pre jednotlivé členské štáty. Also, uh, on the issue which I understand that it's, uh, it will... Mm, pokiaľ Ide o ďalšie otázky, o ktorých sa bude diskutovať na úrovni členských štátov. A to sú teda akčné plány LULUCEF. Ja osobne chápem e, túto e, vec ako veľmi jednoduchý a propočný návrh, pokiaľ ide o to, čo predložila komisia. Chápem to tak, že Eh, veľa ľudí eh, na to, to vníma ako niečo, eh, čo sa týka subsidiarity a tak ďalej, ale treba si správne interpretovať to, čo je tu napísané v tomto návrhu a interpretovať si to správne, aby sme sa toho nebáli. Ja som to už objasnil v tom svojom navrhovanom znení. Je teda jasné, že tu ide vlastne o typickú rolu komisie na uľahčenie výmeny informácií. Ja som ešte pridal niektoré formulácie, takže je to veľmi jasné. Akčné plány a ich cieľ je dosiahnuť, vie, je dosiahnuť výmenu informácií v oblasti um, emisí, e, ktoré súvisia s činnosťami LULUCF. My tieto akčné plány potrebujeme, lebo nemáme iný zdroj takýchto informácií v Európskej únii. Zahrnul som tiež aj transparentnosť zapojenia verejnosti a takisto veci, ktoré sa týkajú iných e, právnych predpisov Európskej únie. No a napokon, pokiaľ ide o definície, e, v celom dokumente sa používajú niektoré pojmy, ktoré nie sú dostatočne definované alebo potrebujú ďalšie vysvetlenie. Takže mm, napríklad som tam doplnil tie definície e, odlesňovania, zalesňovania, opätovného zalesňovania, e, e, produktov z vyťaženého dreva a tak ďalej a tak ďalej. Alebo napríklad definíciu lesa, zalesnenej plochy, to je niečo, na čo poukázalo niekoľko kolegov. Toto je samozrejme veľmi diskutabilné. Ide tu o to, že e, v rámci jednotnej polnospodárskej politiky máme definíciu zalesnenej plochy v Európskej únii a je to e, teda definícia, ktorá je e, povedzme Um, užšia než to, uh, čo je uh, uvedené v trojitomce. No a my máme ten program na zníženie emisí v rámci LULUCF uh, a máme určité um, finančné prostriedky, ktoré sú na to vydelené v rámci spoločnej hospodárskej, poľnohospodárskej politiky. Keby sme e, v tejto e, legislatíve EÚ použili tú širšiu definíciu, o ktorej som hovoril, tak ako sa o tom hovoril napríklad v Durbane, no tak potom budeme mať e, pravidlá započítavania, ktoré by teda vychádzali zo širšej definície, než je tá, ktorú máme e, na vnútornej úrovni Európskej únie a podľa ktorej vychádzame pri snahe o znižovanie emisí pri e, činnostiach LULUCF. my teda používame definíciu, ktorá je e, istým spôsobom už je, už je pojatá ako tá, ktorá sa používa na medzinárodnej úrovni. Ide o to, aby sme postupovali tak, aby sme plnili aj e, záväzky na úrovni Európskej únie, aj medzinárodné záväzky. Pokiaľ ide o tieto definície, e, prišla e, s touto myšlienkou právna služba komisie a ja celkom súhlasím s týmto prístupom. Samozrejme budem E, som pripravený odpovedať na vaše ďalšie otázky. Ďakujem vám a teraz dávam slovo tieňovým spravodajcom. Pani Markunajte ako prvá. Ďakujem, pán predseda. CF dokument, ktorý je veľmi dôležitý e, z hľadiska e, vývoja politík vo vzťahu k zmenám klímy, je niečo, kde musíme nájsť spoločné stanovisko a práve preto som spravodajcovi veľmi vďačná za prácu, ktorú vykonal aj komisii, ktorá hm, prichádza a predložila so, svojim, e, so, so svojou správou a zapojila sa do diskusie. Máme však niekoľko pochybností, pokiaľ ide o stanovisko našej politickej skupiny. Tento dokument e, teda vychádza z toho, čo sa hm, definovala v Durbane a my sa teda snažíme definovať spoločnú klimatickú politiku na úrovni Európskej únii a každý rok diskutujeme v podstate o podobných e, veciach. Komisia hm, predkladá návrhy ambicióznych opatrení a má e, v tom pravdu. Mm, hoci niektoré tie hlavné ciele budú asi pomerne ťažko dosiahnutelné. A e, spravodajca e, navrhuje ešte ambicioznejšie e, a ďaleko siahlejšie ciele, ale mali by sme sa pozrieť realite do očí. Členské štáty majú rôzne záujmy, rôzne ciele a nemožno napríklad e, dávať na rovnakú úroveň Severnú Európu a Južnú Európu. Sú to krajiny, ktoré majú úplne iné problémy a takisto e, nemožno napríklad e, dávať na rovnakú úroveň systém započítavania emisí v oblasti lesného hospodárstva a podobne v západnej Európe a systém vo východnej Európe pozitívny účen, účinok dosiahneme len vtedy, keď budeme tlačiť členské štáty k tomu, aby sa skutočne, aby urobili to, k čomu už sa zaviazali. Preto si myslím, že ešte nie sme pripravení na to, aby sme si kládli e, vyššie ciele než tie, ktoré, na ktorých sme sa dohodli v Durbane v rámci UN3. A skutočne by som radšej dala prednosť evolúcii pred revolúciou. E, to súvisí aj s princípom subsidiarity a väčšej e, flexibility členských štátov, pokiaľ ide o mnohé aspekty tohto rozhodnutia. Chcela by som ešte položiť niektoré otázky mm, smerom na zástupcov Európskej komisie a spravodajcov, e, pokiaľ ide o definíciu lesa, ako už Krytom povedal, Mm. definícia z hľadiska e, rozvoja vidieka. To je niečo, kde sme si zvolili tú hodnotu 0,5 hektára, ale definícia členských štátov toho, čo je vlastne les, sa líši. Niekde je to 0,5 hektára, niekde je to iná zalesnená plocha. Takže je tu otázka, e, aké ďalšie zmeny by členské štáty mali robiť. Potom, je tu, potom sú tu problémy s metódami e, a metodikami e, započítavania a podobne. Myslím, že aj v tomto by sa mali zjednoznačniť pravidlá. Veľa členských štátov, myslím, má v tomto smere určité pochybnosti. Ďalej, pokiaľ ide o záväzky v rámci CF a E, dohovorov e, e, v rámci OSN. Možno, že to prinesie v podstate zdvojenú potrebu predkladania výkazov a podobne. Ďalej ide nám aj o začlenenie pasienkov. Do tohto programu musíme takisto brať do úvahy aj situáciu v jednotlivých členských štátoch a keby sme... Ďalšou možnosťou je neoddelovanie pasienkou a e, pozemkov na pestovanie obilnín. No a otázka pre smerom na komisiu je táto. E, nazdávate sa a akceptujete to, že tie dobrovoľné názory by sa mohli e, používať prípade, že sú teda eh, definované ako dobrovoľné aj eh, v rámci eh, OSN. To, to znamená nielen teda v tom európskom rámci, ale aj v rámci tých prísľubov a záväzkov, ktoré máme voči medzinárodným orgánom. Chcem zdôrazniť, že Európska komisia zdôrazňuje, že v podstate nenastalo nič nového v tom systéme ako takom, ale veľa členských štátov už takéto výkazy mm, e, vypracúva, zbierajú rôzne údaje, ale ako som povedala, e, sú ešte určité otázky alebo pochybnosti mm, na úrovni polnohospodárov a priemyselného odvetvia v jednotlivých členských štátoch, čo to vlastne všetko znamená. E, takže bolo by vhodné túto otázku lepšie objasniť, ako už Kryton povedal. Môžeme e, využiť tie možnosti interpretácie, ktoré pri čítaní tých návrhov sa e, ponúkajú, pretože nie každému je to ešte úplne jasné. Takže to sú tie moje, e, moje otázky. Je to podľa mňa dôležitá záležitosť. Mali by sme tomu venovať viac času sú to teda pochybnosti, o ktorých som sa chcela e, zmieniť a veľmi by som ocenila vašu reakciu a e, vysvetlenia. Ďakujem. Ďakujem pekne a kolegyňa Mena za liberálov. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös. Ďakujem Ďakujem pán predseda Kritonovi za e, to, tú prácu, ktorú ste vykonali na, tomto veľmi, na tejto veľmi dôležitej téme. E, LULU, CF a ďalšie otázky sú veľmi dôležité a sú to v podstate mm, e, kľúčové otázky v boji proti klimatickým zmenám. Takže je pre nás veľmi dôležité, aby sme sa v parlamente, aby sme v parlamente zaujali stanovisko k týmto otázkam Stojíme však ešte pred mnohými e, výzvami, pokiaľ ide o klimatické zmeny a e, chýba ešte pomerne veľa vecí v tej správe. A nie som si istá napríklad, e, že prístup k lesníctvu a lesnému hospodárstvu v rôznych častiach Európy je stopercentne mm, vyvážený a správny. Mm, myslím, že sme ešte nevykonali dostatok e, krokov v oblasti výskumu. Treba e, takisto mať e, na mysli, že by mohlo byť aj problematické aplikovať na úrovni Európskej únie v, dlhodobom, e, v dlhodobej perspektíve aj niektoré veľmi dôležité dohodnutia e, v Durbane. A tak by sme sa vlastne mohli odchýliť od e, tých medzinárodne stanovených záväzkov. Pokiaľ ide o návrh komisie, aj tu máme určité pochybnosti, určité pochybnosti. V prvom rade ide o ten plán činnosti, ten akčný plán. Mám kritický postoj k tým návrhom, ktoré sú tu predložené. A pokiaľ ide teda o akčný plán, myslím, že e, medzi jednotlivými mm, e, politikami lesný, lesného hospodárstva na severe a juhu Európy sú skutočne veľké rozdiely a z toho dôvodu by bolo veľmi dôležitým kromom, krokom, keby sme mali skutočne jednotný plán, akčný plán, ktorý by sa aplikoval naprieč celou Európou. Ale myslím, že v tomto smere e, komisia nemôže rozhodovať sama o sebe vo vzťahu k tomu, čo my môžeme alebo musíme robiť e, v oblasti lesného hospodárstva. Nazdávam sa, že by sme sa mali držať tej línie, ktorá sa dohodla v Durbane. No a takisto aj tie e, číselné údaje, ktoré sme si tu vypočuli, e, v nás vzbudzajú určité pochybnosti. Opäť sa domnievam, že e, je to niečo, čo nás môže priviesť k jednotnej politike jedno, lesného hospodárstva a treba sa takisto zamerať aj na tie e, čísla na národnej úrovni, na tie zmeny, ktoré, e, ku ktorým tu dochádza, aby sme situáciu správne interpretovali. E, tá správa a pozmenujúce návrhy v podstate ide ešte ďalej, než to, čo navrhuje komisia a ja si nie som istá, či môžeme podporiť rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto dokumentu ešte aj na ostatné alebo na ďalšie oblasti. Sú mm, mm, myslím, že spravodajca vykonal niektoré e, veľmi dôležité pozmenujúce návrhy, e, pokiaľ ide o text komisie, ale aj tak sa nazdávam, že o tejto téme musíme ešte ďalej diskutovať. Ďakujem. Žulík. Ďakujem pekne, Žulík Görling. Tá sa chcela vyjadriť, alebo tam nejaká terminová kolízia, či môže e, teda zmeniť poradie, či môže zmeniť poradie. Dobre. Julie, ďakujem vás. Ďakujem, pán predseda, veľmi rýchle, veľmi E, veľmi stručne. E, pán e, spravodaj sa na tom veľmi, veľmi úslovne pracoval. A myslím si ale, že ten návrh je predsa len trochu priveľmi ambiciózny a myslím, že by sme sa mali viac držať na takej praktickej rovine. Myslím, že by sme ten text mali zosúľadiť so závermi Durvaru a ja v tomto zmysle predložím veľa pozmenujúcich návrhov a jednoducho nemali by sme ísť za rámec za rámec tých záverov Durbanu, lebo to by bolo metúce. Myslím, že e, naša legislatíva by mala byť e, v súlade s medzinárodnými dohodami, ale nemala by sa snažiť ísť za rámec takýchto dohôd. A pokiaľ ide o delegované akty, tu chcem povedať, že aj tie ustanovenia, ktoré sa týkajú týchto aktov, idú priďaleko. Napríklad to, čo máme v článku 6, to môže mať významný hospodársky a sociálny e, dosah. E, myslím, že by sa to nemalo riešiť takto komitologicky, takže ja aj v tomto smysle predložím ešte niektoré pozmenujúce návrhy. A pokiaľ ide o akčné plány, ehm, aj tu predložím e, určité pozmenujúce návrhy, tak aby tieto akčné plány nepredstavovali prílišnú záťaž pre jednotlivé členské štáty. No a e, pokiaľ ide o e, riadenie e, pastvín, basienkov a poľnohospodárskej pôdy, myslím si, že aj tu komisia išla možno trochu priďaleko pri zahrnutí tejto oblasti do povinného vykazovania. Myslím si, že by to malo byť dobrovoľné. Ďakujem vám, Judy. A teraz prosím ďalšieho rečníka, prosím vás, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Uh, Predovšetkým by som chcel poďakovať spravodajcovi za doteraz odvedenú prácu na tejto správe. E, musím povedať, že do veľkej miery by sme mohli podporiť vaše návrhy, ale na rozdiel od Žuly si ja nemyslím, že spravodajca je príliš ambiciozný. Podľa mňa je nedostatočne ambiciozný. Pre mňa je prekvapujúce vypočuť si v parlamente v časoch, keď každý chce súhlasiť s Darbanom, ale dohoda z Durbanu sa predsa zmení už v roku 2015. My teda zavedieme pravidla započítavania a účtovania, potom sa začne rokovať niečo sa zmení a znova budeme meniť legislatívu? Ja sa ešte pamätám na staré časy, keď Európsky parlament bol trošku, mal trošku náskok a namiesto toho, aby musel meniť to, čo sa dohadovalo medzinárodne, vycítil náladu sveta a postavil sa do postavenia avantgardy. Podľa mňa my ako parlament by sme sa mali pokúšať o takéto niečo. Nemali by sme zrádzať naše ideály, pretože mm, uhlíková mapa, cestná mapa pre uhlík, s ktorou súhlasíme, máme nízkouhlíkové ambície. V týchto dokumentoch sa spomína, že využívanie pôdy je veľmi dôležité pre dlhodobé vízie. Nenazývajme ich ciele, lebo ciele je dosť presne zadefinované slovo. Nazývajme ich méty alebo vízie tieto, alebo mílniky, tie, a chcem citovať z dokumentu nízkouhlíkovej cestnej mapy, mapy holistický názor, ktorý bude prezentovaný týmto návrhom. Koniec citátu. Ale tento návrh je len pravidlami započítavania, nie pravidlami pre využívanie pôdy. A napriek tomu moji kolegovia hovoria, že toto už je príliš ambiciozne. Ja dúfam, že pri ďalších rokovaniach dostaneme viac energie, viac ambícií do celej tejto tematiky. Polne súhlasím so spravodajcom, že to je možné, najmä keď má na svojej strane Fínsko. Chcem sa ešte vyjadriť niekoľkým bodom, národné akčné plány, napríklad NAP, ktoré sú mimochodom dobrovoľné a komisia slúbila, že pomôže koncipovať každý národný akčný plán, čo je veľmi mierny, mierny spôsob zapojenia sa do národného akčného plánu. Ale sú tu stratégie nízkouhlíkových hospodárstiev, ktoré treba tiež zapracovať, možno v rámci LULUCF nie sú, ešte tak dobre sformulované, ale dúfajme, že budú. Mali by sme vytvoriť nejaký referenčný, referenčnú úroveň. Súčasný not diminish, should not get smaller, because if our land use system is starting to... Súčasné zariadenie na absorpciu uhlíka e, je niečím, čo nie je dostatočné a táto referenčná úroveň, toto meradlo e, referenčné by nemalo ísť pod súčasnú úroveň týchto zariadení SYNC. Čo sa spomínalo o započítavaných pravidlách pre močiare, pre e, vlhké pôdne zóny a pre drevené produkty, ako napríklad nábytok, tu sme v súlade s plánmi na bioenergiu, pretože hľadáme nové zdroje energie a existuje viac usmernení na európskej úrovni, čo sa deje s polčasmi alebo s polovicou, s parametrami, ktoré sa udávajú pre polovicu životnosti týchto výrobkov. Ale čo sa týka vykazovania a nahlasovania, tam by sme sa mali držať pravidla transparentnosti. Do veľkej miere podporujem spravodajcu a zabezpečme, že tento návrh bude trošku ambicioznejší, aby sme na medzinárodnej scéne mohli byť avantgardou a LULUCF bude dokumentom. Viete, život existuje aj po Durbane, vážení. Ďakujeme. Bás Kars Florenz je ďalším rečníkom a potom Peter Lizl. je tak náročné a ťažké, keď tak sympatickí kolegovia majú iné názory ako ja, ale nevadí, tak to musí byť. E, hovorili sme už e, predtým o tom e, s komisiou. Komisia budela pomerne uvoľnený dojem. Po tom, čo som počul dnes, tak LULU CF sa mi javí ako nástroj diabla a poviem prečo komisia to kryje tým, že hovorí, že máme tie dáta a keď máme dáta, tak potom si vypočítame, ako to bude vyzerať ďalej. Jeden z najvyšších predstaviteľov komisie je diplomovaný polnospodár a od neho by som chcel vedieť, ako nastojí rovnováhu medzi lesom e, e, niekde v nejakej oblasti Nemecka a porovnaní s inou. Tam sú, tam sú úplne obrovské rozdiely E, toto povedali aj kolegovia z EPP, e ako aj z liberálov konštatovali toto podobné, akým spôsobom nakladáte s tými údajmi, ako ich hodnotíte a čo je výsledkom týchto údajov, čo je výsledkom takéto záplavy dát. Druhá vec, e, ktoré vôbec nerozumiem, pokiaľ ide o oblasť životného prostredia, pokiaľ ide o tú komisiu, prečo nemáte takéto údaje, pretože ja som polnospodár a ja, pokiaľ ide o vyrovnovacie platby, každý rok na, konkrétne na štvorcový meter presne musím skladať účty za môj podnik, čo robím, ako to robím a kedy to robím. A myslím si, že takto je to aj správne. Keď na takúto oblasť vynaklada Európa, Európska únia 38 miliard, tak by mala vedieť, ako sa tie prostriedky využívajú. Čiže majú naozaj veľké množstva údajov mali by vedieť, aký akú plochu lesnú mám a aké sú tam vysadené stromy, povedzme, ako to presne vyzerá. Ja sa preto pýtam, prečo generálne riaditeľstvo pre životné prostredie a pre plnohospodárstvo nie sú schopné, nie sú v stave tak e, spravovať e, tie údaje, aby sme nepotrebovali vôbec robiť tento hokus pokus, aby tieto čári mári naozaj my niekedy máme problém vo vlastnej krajine a e, stiažujeme si veci, ale sú za krajiny, ktoré nemajú ani kataster. A chceš mi teda naozaj tvrdiť, a ty si mi sympatický ako kolega, naozaj povedz mi teda, ako tomu dochádza, ako to je možné. Musím sa dozvedieť, prečo sú tu takéto diskrepancie, potom sa môžeme baviť ďalej. Potom mám otázku smerom na komisiu. Máme krížové plnenie, cross compliance. S veľkým bojom sme presadili smernicu o ochrane rastlinných druhov, o, takisto o ochrane proti suchám, alebo suchu, boj proti suchu. Máme, ale máme takéto veci. E, máme potom e, biotopy, flora, fauna. Chcem, chcete, aby som pripomenul, aké ťažké bolo presadzovanie na úrovni Talianska a na úrovni Nemecka a porovnať tieto dve krajiny. Taliansko samozrejme šik, ale bolo to náročné chcete, aby som vám vysvetlil, ako ťažký bol ten proces, to by vám naozaj prevrátili sa oči. My nie sme schopní napríklad e, zahasiť veľké požiare v Európe a zrazu, v Európe a zrazu chceme e, reglementovať a upravovať každý štvorcový meter lesných a polnospodárských ploch. Naozaj mám veľký strach, e, aj napriek tomu, že kolegovia, čo hovorili predo mnou, jeden teda už utiekol, samozrejme ľudský ma presvedčajú, ale obsahovo nie. A komisia musí priznať farbu. Chce obhajovať to, čo spravodajca a čo môj priateľ od zelených e, chce tiež, a chce robiť toto, alebo chce robiť niečo iné. Ja si myslím, že komisia chce úplne niečo iné. V konečnom dôsledku e, chce nejakým spôsobom zase nastaviť na novo ten byrokratický režim a ja ako Nemec toto vôbec nechápem. Vonkoncom to neviem sa s tým stotožniť a preto eh, ma troška nutím zažívať tú, tú, ten môj, tú, tú moju zatrpnutosť, zatrpnutý odpor, ale naozaj polnospodárstvo musí odviesť ten svoj príspevok, pokiaľ ide o redukciu CO2. To musí spraviť polnospodárstvo a to neurobí dobrovoľne, to treba predpísať a tam musíme tomu pomôcť. Ja, vielen Dank, Karl-Heinz Florenz. Ďakujem pekne, Karl-Heinz Florenz. Naozaj to dobre pasuje. 11. oktobra sa, preto budeme, budeme sa konkrétne venovať tejto téme odbúravanie byrokracie Edmunda Štojbera, doktora som prizval na výbor a on nám spomenie viacero eh, príkladov, kde došlo k odbyrokratizovaniu. A to nie len na úrovni Európy, ale aj, a to je dôležité, hlavne pokiaľ ide o presadzovanie na úrovni vnútroštátnej a tam horizontálne neprebieha žiadna výmena, ale evidentne vidíme, že ani na úrovni komisie neprebieha takáto výmena na úrovni generálnych riaditeľstiev, že e, koľko má deklarovať metro štvorcových, povedzme, taký lesný hospodár alebo iný. Čiže v oktobri sa o tom budeme baviť aj s komisiou a troška to rozohráme, tak povediac. Uvidíme, ako tá téma bude vyzerať, to, to, tá realizácia, to, tá implementácia, to je tvoja obľúbená téma, viem, Karl Heinz. Budeme sa musieť intenzívne s ňou popasovať. Peter Líze. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem Kryton za správu. A aj e, spravodajcovi chcem, spravodajkni chcem po, po, tieňovej spravodajkni chcem poďakovať za predloženie stanoviska EPP bolo by dobre, keby na kole rokovaní v Dohe sme mali e, spoločné stanovisko, ale e, ten časový plán je naozaj ambiciózny. Ja viem, že veľa kolegov, kolegyň už pokiaľ išlo o ten balíček e, klimatický na rok 2008, tak už tam to bolo ťažké. A naozaj pri všetkej úcte nemá táto téma takú závažnosť, takže ten prielom v Dohe nebude závisiť od toho, či to u nás pokročíme, preto nabádam k tomu, aby sme to veľmi pozorne preštudovali. Možno tu ide naozaj len o veľké nedorozumenia, že poľnospodári sa obávajú ešte väčšej byrokratickej záťaže, ale my by sme mali si to zvážiť dôsledne a skôr ako budeme vedieť, aké to má dôsledky, tak potom naozaj si len stiažujeme našu situáciu, keď sa to snažíme všetko veľmi rýchle forsirovať. Takže troška viac času si dopriať by bolo zmysluplné. Samozrejme, podstatné je, a to musíme uznať, tá otázka LULUCF, to je otázka, ktorá môže e, zvýhodniť e, nákladovo tú otázku klimatickej ochrany a ochrany klímy. Keď to všetko spojíme napríklad s výrobou elektriny, alebo tak, tak je možné to nastaviť e, úspornejšie, ale mali by sme veľmi pozorne sa dohodnúť na tom, ako to spravíme, ako to nastavíme a mali by sme sa vyhnúť nejakým duplicitám a byrokracii zvýšenej Počul som od komisie, že tento návrh nebude znamenať e, žiadne, e, žiadnu zvýšenú ťarchu pre jednotlivcov, pre polnospodárov. E, ide len o to, tak ako vravel, alebo ako si želá Karol Heinz, ide o to, aby tie údaje, ktoré už teraz nahlasujú všetci polnospodári, aby boli vyhodnotené a aby potom tie otázky využívania pôdy boli riešené v súčinnosti alebo v súvislosti s otázkami klimatickej ochrany my by sme mali spraviť potom spoločne pozmeňovací návrh a napísať tam našu požiadavku. Čiže nemá to byť dodatočná záťaž pre plnospodárov, ale členské štáty e, by mali mať možnosť spracovávať tie údaje, ktoré, na ktoré majú nárok a potom ich ďalej posúvať na komisiu. A mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako naložíme s týmito údajmi, dátami a ja som za to, aby sme dávali pozitívne stimuly, pozitívne signály smerom na polnospodárov a pokiaľ ide o ochranu životného prostredia klímy. Viem, že veľa kolegov je tu za to, aby sme ešte zostrili čološové požiadavky zo 7%, 10% úhorom, ale otázka je, koľko percent eh, tej plochy polnospodár eh, bude ekologicky dávať úhorom. Nemôžeme zredukovať tých 7%, keď z tých všetkých údajov, ktoré sú keď v rámci toho LUCF systému keď ich zredukujeme, nie je to tiež možnosť. Nie vždy pridávať nejaké nové veci a požiadavky a toto treba, toto treba dopriať pružnosť poľnospodárom tak, aby cítili istý stimul smerom k tomu, aby pozitívne nakladali s touto témou. Vielen Peter Liese. Ďakujem, Peter Liese, Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem upozorniť na to, že prispôsobenie sa mm, klimatickým zmenám ehm, vyžaduje e, takisto e, zachovanie zalesnených pôd. E, to tu treba upozorniť na narastajúce nebezpečenstvo požiarov. Treba teda položiť dôkaz na vhodné udržiavanie lesov. tak, aby sa vhodne využívali e, tie lesné zdroje. Toto musíme do tej rovnice zakomponovať, pretože ak budeme vhodným spôsobom lesy využívať, tak e, získame asi 3 e, tóny na hektár biomasy z takýchto lesov a myslím, že to je veľmi významný výsledok. A okrem toho chcem pripomenúť aj to, že sme e, už vybojovali veľa dôležitých e, e, súbojov, pokiaľ ide o sledovanie a monitorovanie situácií v lesnom hospodárstve pomocou satelitov. Tieto satelity sú vybavené veľmi efektívnou technológiou na meranie a tak sme tak schopní získať presné údaje o produkcii CO2 a e, identifikovať tie oblasti, ktoré majú najvyš- najvyššie emisie. A tým spôsobom je možné definovať alebo určiť, e, aká je úroveň e, emisí CO2 v jednotlivých e, oblastiach. Môžeme takisto sledovať vlhkosť pôdy, vegetatívnu aktivitu v lesoch a podobne. To znamená, že môžeme pracovať so všetkými dôležitými údajmi v tejto oblasti a tie by sa mohli automaticky vlastne odovzávať ďalej e, pomocou konštelácie GMS. Okrem toho, nám to umožňuje mm, používanie mm, technológií, ktoré vlastne umožňujú pozorovanie alebo monitorovanie priamo na mieste a ich pre, e, odosielanie prostredníctvom satelitov. Všetky tieto podrobné informácie by sa takto mohli e, využívať oveľa efektívnejšie, bez toho, aby sme tým zvyšovali nejakú záťaž polnohospodárov. A preto by sme mm, sa mali ujednotiť na spolupráci na týchto všetkých opatreniach e, do podrobnosti. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Euh, je ne... Ďakujem, pán predseda. nemožno e, asi, nechcem dodávať e, nejak veľa k tomu, čo už povedal pán spravodajca, e, len hádam niekoľko bodov týkajúcich sa definícií v článku 2. Spravodajca, ako som to ja pochopil, nenavrhuje žiadne pozmenujúce a doplňujúce návrhy, pokiaľ ide o definovanie slova les to je tá definícia, o ktorej tu hovoríme. A tá definícia, ktorú máme teraz, je v podstate geometrická e, definícia vychádzajúca z prírodných e, pomerov, ale neberie do úvahy e, klímu. Skôr sa tu hovorí o vizuálnom aspekte, o hustote a tak ďalej. Ale tu nejde ani tak o to. Ide skôr o to, aby sme vedeli, či je ten les mladý, a či produkuje skleníkové plyny a ak áno, tak do akej miery. Takže aj tu by sa hodil pozmenujúci, doplňujúci návrh, ktorý berie do úvahy takisto vek lesu, lesa, nielen jeho geometrický e, vzhľad. Treba definovať, či je to zdroj CO2 alebo miesto absorpcie CO2 a no zachytávania CO2 môžete mať e, les tej istej hustoty so stromami, ktoré sú nižšie než 5 metrov alebo vyššie než 5 metrov a tak ďalej. Ale no, pre nás toto nie je až tak dôležité. Dôležité je zobrať do úvahy, vziať do úvahy tie klimatické aspekty. Takže by sa mohli predložiť pozmenujúce a doplňujúce e, návrhy e, k tomuto v tejto definícii, ktoré berú do úvahy tie klimatické aspekty, to je odsek 2 písmeno Q. Ehm, na ehm, príslušných ehm, rokovaniach napríklad ruská delegácia povedala, že má obrovské plochy zalesnených ploch, ktoré v podstate predstavujú miesta na zachytávanie eh, uhlíka a toto by takisto zodpovedalo. Eh, ďakujem pekne i v koše a teraz by som chcel dovzdať slovo komisii, eh, aby mala možnosť odpovedať na hodené otázky a ďalej to upresniť ten návrh. Nech sa páči. Thank you very much, um, chairman. Uh, Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, za to, že ste udelili slovo komisii. Na začiatku ste spomenuli, že LULU-CF je komplikovaná záležitosť Chcel by som poukázať na to, že to nebola komisia, ktoré, ktorá vymyslela túto tematiku. Už dlho sa o tejto veci hovorí na medzinárodných klimatických fórach. Máme rozhodnutie z Durbanu a pokúšame sa transponovať to, čo vzýšlo z Durbanu do domácich legislatív. V energetickom a klimatickom balíčku tento sektor nebol zaradený, pretože sme si uvedomili, že tento sektor má špecifické charakteristiky a sme predložili návrh, ktorý je vyvážený, ktorý je opatrný a ktorý berie do úvahy špecifické charakteristiky príslušného sektora. Naozaj hlavným účelom tohto návrhu je transponovať to, čo vzýšlo z Durbanu do legislatívy EÚ. Sú tu isté odchylky na jednej strane vďaka faktu, že musíme zabezpečiť právnu čistotu v rámci domácich vnútroštátnych textov EÚ. Na druhej strane sa v niektorých aspektoch pokúšame byť ambicioznejší, napríklad keď chceme, aby pravidla započítavania platili aj pre poľnohospodárstvo a aby to bolo tam povinné. Tu máme dáta, ale zhromažďovanie údajov sa už predsa všetky, vo všetkých členských štátoch začalo počas tohto obdobia podľa kiotských protokolov, takže máme už údaje, z ktorých môžeme vychádzať a dostupnosť údajov môžeme ďalej zlepšovať aby sme videli jasné výhody, okrem iného aj pre poľnohospodárov. Pretože to, čo sme zaradili do nášho systému započítavania emisí v Európskej únii, vidíme tam negatívne emisie, metán e, alebo NO, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom, ale doteraz sme si nevšímali pozitívne veci súvisiace s emisiami, pretože zalesnené plochy sú vychytávačmi uhlíka. Takže to, toto treba všetko započítavať podľa návrhu LULUCEF. Treba však jasne povedať, že nezaraďujeme sem žiadne nové administratívne bremena pre poľnohospodárov alebo lesníkov. Tu ide len o pravidla započítavania na úrovni členských štátov, aby to bolo transparentnejšie, čo sa tu deje v sektore, ktorý riadi LULUCF to znamená poľnohospodárstvo a lesníctvo. Ako sa tu už hovorilo, vo väčšine členských štátov tento sektor skôr, skôr je v pluse ako v mínuse, čo sa týka uhlíka. A podľa mňa dôležitý aspekt a porovnanie s inými sektormi, ktoré sme už zaradili do európskej klimatickej politiky, tu sú špecifické charakteristiky. V niektorých oblastiach nevieme dostatočne, aké sú trendy. A preto komisia navrhla, aby sa postupovalo veľmi obozretne, aby sa najprv vyjasnili pravidlá započítavania a účtovníctva a potom, keď ich budeme mať už zavedené, potom môžeme zharmonizovať vykazovanie, ktoré bude vychádzať z týchto účtovníckých pravidel započítavania a potom sa môžeme až sústrediť na stanovenie cieľov. Podľa mňa je to veľmi vyvážený a obozretný prístup a NAP, Národné akčné plány, tie, tie sú nástrojmi na prepojenie do politik. Ak by sme mali strategický dokument, ktorý sa nepokúša zasahovať do oblasti národných lesnických politik, ale by tu šlo len o dopad klímy na les. Sme tu toho názoru, že medzinárodné akčné plány vychádzajúce z LULUCF by nám pomohli nájsť medzery, medzery, ktoré by zamedzili nastolenie harmonizovaného strategického prístupu pre všetky členské štáty pretože my vieme lepšie, čo sa deje v členských štátoch EÚ v teréne a preto by tu neskôr mohla vzniknúť lepšie základne na prediskutovanie si možných cieľov, možného, možné metodiky, v ktorej súčasťou by boli už aj ciele, stanovovanie cieľov. Nevytvárajme ďalšiu administratívnu záťaž pre farmárov. Zatiaľ nie je prineskoro, lebo sa v rámci klimatických rokovaní o tejto veci už dosť dlho hovorí na fórach a preto si myslíme, že návrh, ktorý sme priniesli, je dosť vyvážený, že je to dobrý prístup a ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne komisii za tieto objasnenia. Skôr ako dám slovo Kritanovi Arzenisovi, tak ešte raz všeobecné vyjadrenie bez ohľadu na hodnotenie návrhu, respektíve správy. Normálny postup v Európskom parlamente spočíva v dvoch čítaniach. To je ten e, riadny normálny postup. A keď naozaj sa zhodneme, tak potom možno to prebehne v prvom čítaní, ale ten riadny postup, a ešte raz to chcem e, jednoznačne povedať, e, spočíva v dvoch čítaniach Myslím si, že keď sa na to tak pozerám, pokiaľ ide o tie jednotlivé príspevky, tak naozaj sa nám eh, alternatíva prvého čítania alebo dohody v prvom čítaní naozaj vzdialuje, tak ako je to aj eh, v prípade dohy, eh, rokovania v dohe a nejakému prelomu tam, čiže je to veľmi podobné. Ale aj pokiaľ ide o zúčastnených mimo, ktorí sú mimo parlamentu, aj pre mimovládny sektor, čiže aj proces dvoch čítaní je veľmi transparentným e, procesom, e, kde je možné sa zapojiť a kde je možné lepšie vysvetliť e, výhody legislatívneho postupu. Chcem, aby si to všetci uvedomili, aby sme to aj zohľadnili pri všetkej tej náruživosti, keď sa snažíme veci pohnúť dopredu. Chcem apelovať na vás, aby ste si to uvedomili. A teraz na záver spravodajca, Narzený, z nich sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Verte mi. Ja by som sa uchylil aj k krajným postupom. Tak mi na tom záleží. Keď hovoríme o akčných plánoch, naozaj verím, že každý číta tento dokument iným spôsobom. Ak je to len o koncipovaní, o redigovaní, tak určite dospejeme ku Eh, dohode, ale nikto tu nespochybnil právo komisie alebo záväzok komisie pomáhať pri výmene informácií medzi členskými štátmi EÚ. A samozrejme pre mňa je všetko stelesnené práve v tomto odseku. Druhý zdroj obáv, druhý najväčší zdroj obáv je a opäť ja nechápem, kde je tu problém. Všetci predsa, všetci, kto sleduje, sledujú tento, túto tematiku, musia, všetci musia vedieť, že sa nedá, nedajú čísla zmeniť. Je to jasne zakotvené v dokumente z Durbanu pre členské štáty EÚ a hovoríme tu o technických e, korig, kore, korekčných alebo korigovacích opatrení, ktoré sú dôležité kvôli konzistencii, ale tie referenčné úrovne sa jednoducho meniť nedajú. A napokon, čo sa týka mm, záväzných pravidiel započítavania a vykazovania, čo už dnes v poľnohospodárstve sa musí hlásiť a v manažovaní e, mokradí a vlhkých pôd. Pán Florence, veľakrát sme sa o týchto veciach zhovárali. Viem, že sa obávate, čo na to poľnohospodári a lesníci. Viem, že aj vy máte vlastnú farmu a aké ťažké to je vlastniť les v Európe. Ja by som však rád vyslal signál, že keby ste si prečítali podrobnejšie túto odbornú správu, tam nie je ani slovo o tom, že by museli lesníci niečo navyše robiť ale ak niekto má inú interpretáciu tohto dokumentu, som ochotný odpovedať na otázku, diskutovať. Nie, hovorí sa tu o byrokraciách centrálnych vrát a, a nielen o registroch sa tu nehovorilo. Keď hovoríme o manažovaní poľnohospodárskej, pestovateľskej pôdy a pôdy mokradí, áno, hovorí sa tu o subvenciách, hovorí sa tu o nahlasovaní, vykazovaní, ktoré už sa predsa deje dosť dlhý čas. Ak prejdeme k... Ak prejdeme od povinného započítavania k povinnému vykazovaniu, čo to bude znamenať? Chcem vám pripomenúť, že jediná záväzná povinnosť, ktorú tento dokument nastoluje, je povinné započítavanie, povedne, povinné účtovanie, pravidla započítavania v roku 2020. Vtedy budeme musieť zverejniť naše účtovné knihy. Dovtedy, do roku 2020, to budú interné procesy. Dovtedy však sa musíme pripraviť. Ak sa nepripravíme, stane sa jednoduchá vec. Budeme musieť porovnať emisné ciele s realitou a to nebudeme schopní. Mnohé členské štáty sa to jednoducho nebudú, nebudú to schopné vyčísliť a porovnať. A za všetkým sú peniaze, pretože v niektorých krajinách budú ľudia pripravení započítať správne emisie, budú mať odlesňovanie, budú mať manažment poľnohospodárskej pôdy, budú vedieť, ktoré emisie ako sa zachytávajú alebo vypúšťajú a keď sa budú musieť zaviazať k redukcii svojich záväzkov pri priemyselných aktivitách, tak potom skutočnými stroskotancami budú tie krajiny, ktoré nebudú vedieť vypočítať správne svoje, svoje plusy alebo minusy a budú musieť znížiť o veľkú, možno o veľkú časť svoje priemyselné emisie a možno o väčšiu, než by boli museli, keby bolo všetko správne vypočítané. A tí, čo budú vedieť si to správne vypočítať, tak budú možno v lepšej pozícii. Jednoducho pri tomto dokumente ide len o to, aby sme sa do roku 2020 pripravili na to, aby sme správne vedeli vypočítať veci. Ďakujem pekne, Kryton. Ďakujem veľmi pekne. A na plenárke, pravdepodobne v januári 2013 e, to budeme mať, keď to bude v prvom čítaní. E, ak to bude v druhom čítaní, tak uvidíme, kedy sa to udeje. 18. júl termín pre pozmeňovacie návrhy a 19. septembra potom budeme spolu diskutovať o pozmeňovacích doplňujúcich návrhoch na výbore Agri, potom 17. 18. septembra prebehne hlasovanie a tu u nás na Envy 10. októbra. Tým pádom sme uzavreli tento bod programu a dostávame sa k ďalšiemu bodu 6 konkrétne. Naša ministerka financí, tak povediať, Juta Haug nám dala zelenú, pokiaľ ide o prejednávanie dvoch bodov naraz, pretože osmičku by som chcel začať presne o 6. Čiže 6. 7. môžeme zlúčiť. Ide o Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013, všetky oddiely. A potom máme tu viacročný finančný rámec na roky 2014 až 2020. Viem, že to bude intenzívna debata. Hovorili sme o dôležitých projektoch eh, GMS, hovoril o tom Vittorio Prodi tieto projekty sú tak chronicky podfinancované, tam chýbajú miliardové čiastky. A tu sa chceme e, postarať o lepšie životné prostredie a chceme nakoniec aj zabezpečiť odborenie byrokracie, ale dám najskôr priestor teda Jutie Hauk tak aby nám dala predstavu o týchto dvoch bodoch. E, či obidva, to neviem. Ja som prislúbila, že alebo povedal teda, že najskôr budem hovoriť o rozpočte na rok 2013 a potom následne bude mať priestor spravodajkyňa. Ja ochotne preberem aj úlohu tieňovej spravodajkyne za SAD, ale tak ďaleko sme sa ešte nedostali. Najskôr ten rozpočet 2013. Rozpočet bohužiaľ je legislatívnym počinom ktorý sa rozhoduje len v jednom čítaní, čo ja e, naozaj hlboko lutujem. Ja by som požadovala dve čítania. Rozpočet na rok 2013 je rozpočtom, posledným rozpočtom e, v bežiacom finančnom období. Komisia na konci apríla predložila návrh, v ktorom vychádza z toho, že dvojpercentné navýšenie v rámci viazaných rozpočtových prostriedkov a v rámci tých eh, a v tých platbách, teda že tam má prísť takémuto navýšeniu, ale my sa nachádzame v tom poslednom období eh, programovacieho obdobia a všetky projekty, ktoré sú financované z regionálnych a zo štruktúrnych, fondov a kohezného fondu, eh, teda to financovanie musí prebehnúť e, v tejto fáze. Ale e, rozpočtový výbor rady predložil návrh, ktorý bude prejednávať rada pozajtra a tam dochádza k redukcii už tak či tak obmedzenej sumy komisie. Je tam 1,2% navýšenie, pokiaľ ide o tie viazné rozpočtové prostriedky a tie platby alebo tie rozpočtové prostriedky ostatné by mali byť eh, zvýšené len o 2,9 je úplne to je úplne smiešné a že tam vstúpime do konfrontácie, to je úplne jasné. Tak to nepôjde. Tak sa to nebude dať. A pokiaľ ide o nás, tých 15 článkov, ktorých som autorkou, tak určite si ich prečítali kolegovia, to nebudem musieť teraz eh, prednášať Chcem len poukázať na to, že aj pokiaľ ide o nás, nás, to znamená teraz výbor Envy, naozaj máme veľké ťažkosti, pokiaľ ide o naše agentúry a chcem tu pripomenúť, že komisia si zaumienila, že pokiaľ ide o všetky inštitúcie od 13 až po 17 tieto časti eh, administratívneho rozpočtu, že budú o 5 ponížené. To znamená každý rok o 1 menej. To samozrejme aj vo svojom návrhu analogicky spravila vo vzťahu k agentúram. Toto iniciovala toto isté. To znamená, agentúry už dostávajú menej v návrhu komisie, menej peňazí, ale to rozpočtovému výboru rady nezabránilo v tom, aby ešte ďalšie krátenie navrhli. a to nie len pri tých prostriedkoch, ktoré majú byť dané k dispozícii, minus 1%, ale takisto aj pokiaľ ide o personálne výdaje, napríklad pokiaľ ide o agentúru pre životné prostredie, pokiaľ ide EFSA, ECDC, takisto e, o 1% menej, o 1% menej personálu, tak teda nie personálne mzdové prostriedky, ale pokiaľ ide o EMA, tam povedali áno, sú tam dve nové úlohy, ale polovica tých nových pozícií bude zrušená a 1% zníženie prostriedkov rozpočtových. Pokiaľ ide o EK, ktorá sa má pozrieť na otázku pesticídov a eventuálne má byť aj ako autorizačný orgán, tak tam 1% zníženie prostriedkov. A tu nehovorím o 1% z úrovne komisie, to je dodatočne ešte na úrovni rozpočtového výboru rady. A ja si neviem predstaviť, že pozajtra Koreper sa na to posadí a nejakým spôsobom to odvolá. Aj napriek tomu, že dnes v rámci trilógu sme veľmi jasne tlmočili rade, kam sa takýmto niečím dostaneme, keď budeme mať takýto nezmyselný, nezmyselnú prezentáciu, takého nezmyselného rozpočtu z, z úrovne rady. Čiže EK 25% zniženie a takisto tých 9 nových požadovaných pozícií nebude poskytnutých, budú zrušené to vôbec nejde, to hovorím úplne jasne. Pokiaľ ide o tie e, rozpočtové ďalšie položky, tak 50 e, miliónov menej na live, 80 tisíc, pokiaľ ide o tú ďalšiu časť, e, pokiaľ ide o program akčný pre zdravotníctvo, 80 tisíc menej, teda to nie až tak veľa, ale každopádne je to krátenie. 1,5 milióna je to celkovo menej, čiže nevychádza to vpredu, zozadu nejak a naozaj e, budeme sa musieť pripraviť na značné konfrontácie a je pravdepodobné, že v decembri nebudeme mať žiadny rozpočet, ale áno sa, presne, potom do toho vstupuje zmluva a zmluva nám dáva k dispozícii viac peňazí ako to, čo teraz navrhol rozpočtový výbor. Záverom Všetci máme tie prípravné opatrenia a tie pilotné projekty, všetci sme ich už dali alebo posunuli na komisiu na posúdenie. Dnes po obede som sa tým ešte nemohla e, zaoberať, e, pretože som kvôli agentúram bola na výbore pre rozpočtovú kontrolu a preto som si ešte nemohla pozrieť to hodnotenie komisie, ale chvala Bohu, Emília zo sekretariatu to všetko zaslala na kolegyne kolegov, takže Všetci si môžeme pozrieť tie prípravné opatrenia a tie projekty, všetci tých, ktorých to zaujíma. E, je tam, tak povediať, také kvalifikovanie e, tých e, návrhov na ABC, ale určite ešte neskôr budeme môcť o tom hovoriť. Úplne na záver, pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o toto stanovisko, a pozmeňovacie návrhy na rozpočet a pozmeňovacie návrhy ohľadom pilotných projektov a prípravných prípravných e, opatrení 25. júl. A potom 6. septembra budeme hlasovať e, na Envy o našom stanovisku. Tu nám dám teraz bodku najskôr a potom spravodajkyňa MFF dostane priestor. Jutta Haug troška aj vybavila ako bývalá predsednička výboru vybavila teda tú povinnosť, ktorá sa týkala oznámenia termínov. E, kolega Matias ako tieňový spravodajca. A potom Jose Manuel Fernández sa prihlásil a Dagmar Rod Berend. A potom by som aj uzavrel ten a Bas takisto. Nech sa páči. Ďakujem. Len e, ako predbežná informácia chcem povedať, že je to skutočne príjemné vrátiť sa sem, hoci je to len nakrátko. Som rada, že som tu opäť späť e, medzi vami. Takže teraz len veľmi stručne, lebo nemáme veľa, veľa času. Chcem len zdôraziť niektoré otázky, e, ktoré som sa snažila ako si e, zosyntetizovať v tomto mm, návrhu stanoviska. Chcem ešte zdôrazniť to, čo už povedal kolega predo mnou, pokiaľ ide o finančné perspektívy. E, my sme sa e, pri vypracovaní tohto materiálu opierali o tie oblasti, ktoré sú podfinancované. Je to takmer akási chronická choroba, dalo by sa povedať, že tam neustále týmto programom, ktoré sú zásadnej dôležitosti, chýbajú finančné prostriedky. Ja viem, že každá komisia sa snaží takto si obhajovať tie svoje programy, ale tieto programy sú skutočne životne dôležité. Takže ktoré sú to tie tri programy? Je to jednak LIFE, program LIFE, potom program Health for Growth a potom je to program, ktorý sa týka e, mechanizmu civilnej ochrany v Európskej únii. Tu chcem upozorniť na niektoré body, kolegovia si majú možnosť e, prečítať e, e, ten materiál, takže ja sa teraz len zdôrazním, zmiením o niektorých bodoch, ktoré považujem za veľmi dôležité. Chcem v prvom rade povedať, že by sme sa nemali oháňať hospodárskou krízou, keď sa snažíme obmedziť finančné prostriedky pre boj proti klimatickým zmenám lebo v tejto oblasti sa skutočne už vyskytlo niekoľko e, škrtov, v bode 1, v bode 2 sa o tom hovorí a to súvisí takisto aj s otázkami e, týkajúcimi sa efekt, e, energetickej efektívnosti a malých a stredných podnikov a podobne. Takže to sú všetko zásadné a zásadne dôležité veci pre konkurencieschopnosť Európskej únie. A druhá poznámka, pokiaľ ide o tento program, v bode 3 ten návrh, neviem ako bol preložený do ostatných jazykov, v portugalčine to nebolo príliš jasné, ale ten pôvodný návrh bol vlastne e, v tých finančných perspektívach e, zasa situovať ten, to, ten globálny fond pre biodiverzitu e, opäť do toho materiálu. Takže to, čo máme vo všetkých tých stĺpcoch je vlastne PM pro memorium a ja si myslím, že by sa to malo opäť začleniť do finančných perspektív a mal by, malo by sa tomu prideliť akési financovanie. Pokiaľ ide ten druhý program Health for Growth, toto je absolútne zásadne e, dôležité. Je to skutočný program, ktorý je veľmi dôležitý a vieme, že oblasť zdravotníctva e, predstavuje 10 hrubého domáceho produktu Európy a myslíme si, že preto nie je priateľné, aby sa tu e, znižovali finančné prostriedky alebo aby sa udržiavali len na tej úrovni, e, na ktorej sa to teraz predpokladá, lebo vieme, že v roku 2020 sa očakáva aj to, že v podstate príde k akémusi ani neviem, ako to mám povedať po portugalsky niekedy, jednoducho, e, žena nastane alebo že príde k určitému k <clears throat> určitému poklesu e, počtu disponibilných pracovníkov v oblasti zdravotníctva bude chýbať 1 milión takýchto pracovníkov v Európskej únii. To e, samozrejme je niečo, eh, na čo by sa tento program mal zamerať. Eh, tento program skutočne môže urobiť veľa eh, preto, aby sa takéto situácii zabránilo v oblasti, v sektore zdravotníctva. No a pokiaľ ide o Európsky mechanizmus civilnej ochrany, to, čo tu máme prezentované, podstate e, znamená len taký odkladaný prísľub e, v oblasti investícií a vieme, že napríklad prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou ešte vlastne nemajú svoje. E, to, to je niečo, čo sa nedá predpokladať presne a my nemáme vyčlenené dostatočné prostriedky na takéto eventuality a e, preto sa tie prostriedky vyčlenujú nedostatočne koherentným spôsobom a nie sú prispôsobené potrebám v tejto oblasti. E, bod 8, ten sa možno netýka hm, ani e, ten, ten možno nebude až tak zrozumiteľný, lebo som bola obmedzená hm, tým priestorom, na ktorom som sa mohla vyjadriť, ale Eh, hovorí sa tu o 70% eh, na akcie v rámci Európskej únie a 30% mimo Európskej únie a tu ide eh, o to, aby Európska únia skutočne bola schopná pokračovať v spolupráci. Ďakujem. Emanuel. Ďakujem pekne. Jose Manuel Fernández, nech sa páči, keď to pôjde, tak dve minúty. prezident. Ďakujem, pán predseda. Chcem e, poblahoželať spravodajkyniam a e, poďakovať e, za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali. Myslím, že toto je u pani spravodajkyne typický rys. Pokiaľ ide o tie rozpočty, rozpočty Európskej únie, v podstate to zodpovedá v tejto oblasti 1% hrubého domáceho produktu Európskej únie a Európska únia sa medzi tým rozrastla na 27 členských štátov, na budúci rok pribudne Chorvátsko a stále tu máme to 1% toho hrubého domáceho e, produktu a máme aj nové kompetencie a neviem v podstate o žiadnej inštitúcii e, v žiadnom členskom štáte, e, ktorá by mala e, z toho e, svojho e, celkového rozpočtu len 6 vydelených na administratívne výdavky. A nám teda ide o to, aby sme dosiahli určitú kvalitu a na to potrebujeme určité minimálne finančné prostriedky, ináč to bude v neprospech európskych občanov. Pokiaľ ide o rozpočet na rok 2013, Rada naďalej e, sa k tomu stavia veľmi tvrdohlavo, v podstate rovnako ako v roku 2011. Chcem len pripomenúť, že v roku 2011 rada neprijala, e, neschválila pri e, zvýšenie rozpočtu a išlo vlastne o peniaze členských štátov. Tu si vlastne rada protirečí sama sebe Išlo tam o 11 miliónov v podstate navýšenia a je to e, podľa mňa prejav e, neúcty k svojim vlastným záväzkom. Mm, rada e, nemôže zabúdať na to, že tie výdavky na autorizácie sa vlastne transformujú na tie platobné transakcie a chcem zdôrazniť jeden bod, ktorý považujem za veľmi dôležitý. Tie dotácie na platby musia byť dostatočné a to je v podstate záväzok e, rady. Sú to e, platby, ktoré v podstate ešte neuhradila, ktorých, ktoré ešte neboli uhradené. Pokiaľ ide o e, tú správu, ktorú sme si vypočuli od kolegyne Rotál, tak navrhujem tu v bode 2 jednu zmenu, kde sa hovorí o tých environmentálnych cieľoch, ktoré sú prechodnej e, povahy a ktoré sa majú rozvíjať e, v rámci rôznych programov. Ja by som tu ešte dal, e, že majú podporovať nielen udržateľný rozvoj, ale aj inteligentný rozvoj a inkluzívny rozvoj. To sú vlastne také tri priority e, stratégie Európa 2020. A sú a to sú priority, ktoré skutočne prechádzajú naprieč rôznymi sektormi. A ide teda o roz, rozvoj nie len inteligentný, ale aj e, udržateľný a inkluzívny. No a pokiaľ ide o e, stanovisko kolegyne Márie Zamatíjaš, myslím, že by sme tam nemali, nemali uvádzať percentá. Dostávame sa tak do krehkej e, pozície, krehkej situácie, keby sme teda tie percentá uvázali v správe. Napríklad 20 eh, eh, na eh, klimatické politiky z toho viacročného finančného rámca. Ak toto tam uvedieme, riskujeme, že sami sebe vytvoríme problémy, spôsobíme problémy. Mali by sme z tejto správy všetky percentuálne údaje odstrániť. Pokiaľ ide o bod 8, tá formulácia nie je úplne najšťastnejšia ale vychádzam aj z toho, že možno ani ten preklad do portugalčiny e, nebol úplne najvernejší. Ale aj v takom prípade opakujem, že by sme sa nemali e, zameriavať na uvádzanie e, percentuálnych údajov áno, malo by byť vyčlenených, e, mal by byť vyčlenený dostatok prostriedkov na prírodné katastrofy a tak ďalej, ale mal, mali by sme postupovať tak, aby sme nestratili potrebnú pružnosť pri stanovovaní týchto súm. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem za držanie dvoch minút a teraz e, dve minúty budú bežať Dagmar od Berend. Ďakujem pekne, ja si vezmem tiež takýchto portugalských, takéto portugalské dve minúty. Ďakujem, pán predseda, ja som spravodajkyňou na výbore pre otázky práva, pokiaľ ide o E, štatút poslancov a keď ide už o to, tak takisto som s prodekyňou ohľadom viacročného finančného rámca na tomto výbore. To, že sa teraz vyjadrujem k tejto veci, to vyplýva skôr z toho, že som tu už dlhoročnou poslankyňou. Chcem pozbudiť e, obidve spravodajkyne, aby e, zdôraznili ešte viac vo svojich správach to, že potrebujeme vysoko kvalifikovaný personál na to, aby sme dokázali vykonávať programy v Európskej únii. Tak v správe pani Haugovej, ako aj e, v jednej časti správy pani Matias sa to tiež objavuje, ale mali by sme to ešte posilniť. Nezávisle od e, tých jednotlivo vymenovaných e, programov, treba tam mať nejaký, nejaké všeobecné pozmenenie alebo pozmenujúci návrh, z ktorého jasne vyplynie, že členské krajiny pri tých administratívnych nákladoch v kapitole 5 MFF a rozpočtu že nemôžu na jednej strane sa snažiť o úspory 5 miliard alebo neviem koľko, a že na druhej strane chcú, teda aj rada, aj členské štáty, aby tie úlohy v ich členských krajinách boli patrične vykonávané. Či, to, či už ide o oblasť výskumu, o oblasť životného prostredia alebo oblasť polnospodárstva. A naozaj dáva zmysel, aby sme to formulovali jasne v jednom pozmievacom návrhu. A aby sme to jasne hovorili tým členským štátom. Vy chcete, ty, alebo tento konkrétny členský štát chce peniaze z konkrétneho z kohezného fondu a kto to má potom realizovať, ale ako to má vyzerať. Ty by si chcel ako ďalší členský štát, ty by si chcel zabezpečiť, že budú tiec tie prostriedky na polnospodárstvo, alebo že tí malé, malé a stredné podniky dostanú tie e, prostriedky, tak musíš potom poskytnúť personál e, patričný, kvalifikovaný. To by sme mali zdôrazniť a chcem poprosiť e, tých, ktorí možno tak dlho nie sú ešte v parlamente, aby na to mysleli, ale aj ostatných chcem, aby sprostredkovali vždy toto posolstvo rade, a takisto aj kolegyňam, kolegom z komisie, ktorí niekedy sú pomerne úzkostliví a, a bolo to aj v, teda v čase komisára Santera, ktorý takmer e, padol kvôli tomu, že tí, ktorí vtedy mali mať tú odvahu, nemali e, komunikovať to, že boli úlohy, alebo úlohy boli rozdelené, ale že sme nemali kvalifikovaný personál, kvalifikovaných ľudí, ktorí by plnili tie úlohy a keď e, rade nepovieme jasne, že potrebujeme mať e, kvalifikovaných pracovníkov a musíme mať geografickú rovnováhu, geografickú vyváženosť, tak potom to aj v rámci MFF dopadne tak, že nebudeme schopní realizovať tie úlohy. Keby spravodajkynia formulovala to isté, bola by som rada, ale každopádne e, ja to dokážem urobiť aj formou pozmeňujúcich návrhov z mojej strany. Ďakujem Dagmar Rodberen za tie dve minúty. Myslím, že to je veľmi dôležitá rozprava. Bol by som si želal, keby tu bolo dnes prítomných troška viacej kolegov, lebo tu ide konkrétne o tú realizáciu, tú implementáciu. Už rok o tom diskutujeme, debatujeme. A ja mimoriadne vítam to, že predsedníctvo Cypru alebo cyperské predsedníctvo rady že pokiaľ ide o tie priority, tak tie sa výrazne orientujú do oblasti ochrany klímy. Ale často sa rozplynie tá počiatočná radosť, to počiatočné nadšenie, ale musíme každopádne bojovať e, na tomto mieste. Keď sa chceme dostať z krízy, kríza je teda aj e, šancou a musíme v rámci tohto prostredia realizovať naše politiky spolu aj e, s radou na tieto politiky potrebujeme peniaze, potrebujeme expertov. My vždy si stiažujeme, že potrebujeme viacej, viacej takej podstaty, viacej takých materiálnych vecí a tak, aby sme to dokázali posunúť. Ale to ide len s viacerými prostriedkami. Ja som úplným fanúšikom Life Plus. To sú naozaj dobré projekty. Life Plus je kvalitný projekt ale keď tam e, bude e, len otázka klimatických zmien, tak e, musíme dať pozor, aby tá všeobecná rovina nešla bokom, aby to nebolo vyslovene orientované na toto. A pokiaľ ide o live, hovoríme o smiešnej sume v porovnaní s celkovým rozpočtom. To je na úrovni promil, ani nie na úrovni percent, je to na úrovni niektorých, nejakých promil, promile. A naozaj aj my by sme sa mali masívne zasadiť za to ako parlament, aby live eh, minimálne eh, v takejto forme navrhovanej bol realizovaný a aby sme tam nepovolili. Pokiaľ ide o rozpočet, pokiaľ ide o tie tak povedať orgie krátenia, EP, pokiaľ ide rozpočet, nemá čo stratiť Európsky parlament. E, lepšie je neprijatý rozpočet, ktorý ďalej budeme riešiť ako schválený rozpočet s mojimi kompromismi. Čiže to je e, taká hodená rukavica. Na rade my nemáme čo stratiť. My skôr ideme cestou teda neprijatého rozpočtu ako zlého rozpočtu. Budeme potom fungovať s tým status quo. Čiže pri viacerých úlohách e, Lisabonská zmluva mne sa niekedy zdá, že to ešte nezaplo rade, že od 1.12.2011 platí Lisabonská zmluva, potrebujeme viac zmluvy, kolega, Fer, uh, viac peňazí, kolega Fernández o tom hovorí. Vždycky sme svedkami takýchto orgí krátenia, tak povediac, ale aj cyperský minister zdravotníctva sa tomu venoval pred chvíľou. Žiadne členské štáty, pokiaľ ide o európske inštitúcie, ani pokiaľ ide o to, čo hovorila kolegyňa Rod Berend, žiadne členské štáty nežijú z takej sil, silnej správy, silnej administratívy, pretože to je príliš e, veľká výzva na všetky členské e, štáty mať takúto vynikajúcu kvalitnú správu a mať takéto agentúry. A je nevyhnutné zabezpečiť aj nezávislosť takýchto, nezávislosť agentúr. Samozrejme, je vždy možné použiť nejaké odborné znalosti, expertízu, ale e, často aj v rámci našich diskusí spochybňujeme istú úroveň odborných znalostí alebo ako to vlastne vyzerá. Bas Eichhout, ešte posledný prihlásený Bas. Ja budem teraz hovoriť e, dve holandské minuty. A nepýtajte sa ma na definíciu. Budem teda stručný a poviem vám toľko, že plne podporujem stanovisko spravodajcu aj vás, pani Matias, v tom, aký dôležitý je program Life Plus. Ale my, výbor Envy, keď robíme stanovisko k celému viacročnému finančnému rámcu ako celku, mali by sme jasne povedať, že podporujeme komisiu v tom, aby zapracovávanie klimatických záležitostí do hlavného prúdu diania je niečo, čo podporujeme. Keď Envy nepovie, že podporuje komisiu v tejto veci, to naozaj by bolo hanebné. Hamba pre Envy. Musíme to zdôrazniť, musíme to povedať. To isté sa týka 30 zazeleňovania v návrhu CAP. Tých 30 sa tam musí spomenúť aj to, že my, výbor Envy, by to, by, to musíme spomenúť. Keby sme to nespomenuli, to by nebolo dobre. Mali by sme mať názor, my, Envy, že 25 IODF by sa malo vynaložiť na energetické politiky, klimatické politiky a energetickú efektívnosť. Zdôrazňujme to, ak, z akej perspektívy sa pozera výbor Envy na veci, aby viacročný finančný rámec bol zelenší, aby sme mali širšiu legitimnosť a aby sme zabezpečili, že môžeme konfrontovať tie členské štáty, ktorí o stovky miliard sa snažia zoškretať tieto veci. Treba jasne povedať, že ak sú verejné služby, ktoré sa majú odfinancovať z európskeho rozpočtu, tak tie členské štáty, ktoré chcú zoškrtať tieto veci, nech to robia odôvodnenie, nech to vyargumentujú. Takto vyzerajú dve holandské minúty. Skvelé. Mali by sme si pripomenúť vo všetkých, eh, vo všetkých tých eh, debatách. Mali by sme si spomenúť tu na, na polnospodárskú a rybolovnú politiku. Nemôžeme e, zabúdať na otázku životného prostredia, na otázku klímy. Ak chceme byť trvalo udržateľní vo všetkých e, rozprávach, si to musíme pripomínať. E, musíme to pripomínať ministrom financí a aj ministrom životného prostredia, aby aby si to všetci boli vedomí na vnútroštátnej úrovni, všetci tí zodpovední, aby sa to zabezpečil, lebo ináč e, ten úspech sa nedostaví. A teraz, pokiaľ ide o termín e, pozmeňacích návrhov, 17. júl 12, o 12. to je k spravodajkyni Maris Matias. 19. septembra budeme hlasovať a pokiaľ ide o stanovisko spravodajkne Hauk, 25. júl a 6. septembra budeme hlasovať vo výbore Envy. Ďakujem pekne za túto rozpravu, tomuto dôležitému bodu. E, s cyperským e, ministrom pre životné prostredie budeme mať ešte možnosť o tom diskutovať, pretože sme už o tom hovorili, že to je priorita číslo 1, ako chceme zabezpečiť financovanie. Teším sa na to, lebo bude možné takto predlžiť tú diskusiu. Teraz otváram bod číslo 8 a srdečne vítam generálneho riaditeľa pre energetiku Filipa Lowa. A na schôdzi koordinátorov sme sa dohodli, že pozveme pána Lowa, tak aby sme hovorili o ekodizajne. Aby sme teda mohli spolu hovoriť o ekodizajne, nechcem míňať zbytočný čas a dám vám hneď slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim sa približiť tým dvom holandským minútam, ako to len bude možné. Ako viete, nedávno sme si prediskutovali smernicu o energetickej efektívnosti a ja by som chcel poďakovať členom tohto výboru za eh, neustalú podporu, ktorú nám prejavujete v tejto veci. Odhadujeme, že asi 17 z 20 zlepšenia energetickej efektivnosti sa dosiahne existujúcimi opatreniami, napríklad ekodizajnom alebo zmenami v preprave a očakávame opatrenia, ktoré sa zavedú do praxe teraz, tak tie budú zodpovedať za tie zostávajúce 3 ale my by sme chceli aspoň 33 aby e, ovplyvnili nové opatrenia k ekodizajnu. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín prejavuje podporu týmto právnym normám aj pre ekodizajn, aj ďalšie prepracovanie Eh, ekodizajnu bolo v roku 2009, prepracovanie smernice pre o, o, označovanie bolo o rok neskôr. Sme naozaj vo včasnej fáze aplikácie opatrení v rámci týchto dvoch eh, kodif- rekodifikovaných smerníc. Sú tu dva generálne direktoriaty, pán Jany a pán Ettinger sú zodpovední za implementovanie týchto smerníc, za navrhovanie konkrétnych opatrení. Očakávame, že v rokoch 2012 až 2014 sa príjme 29 vykonávacích predpisov a ďalšie dobrovoľné dohody z priemyselných odvetví. A očakávame, že to vygeneruje úspory 970 terawatt hodín v roku 2020, takže máme pred sebou veľké výzvy Predovšetkým smernica ako taká o ekodizajne. Treba si pozrieť, či my sme mali rozšíriť rozsah jej pôsobnosti, štúdie, ktoré sme odštartovali, najmä e, vyhodnocovacia štúdia k ekodizajnu, ktorú urobili GH Cage Consultants, Consultants, sa týka úspor opatrení, ktoré boli vyčíslené tak, že nemá význam žiadať úspory od takých produktov, ktoré nemajú nič spoločné s energetikou. Stačí nám taký rozsah, rozsah pôsobnosti, aký zachytáva táto smernica, pretože ešte len dva roky je v platnosti a nebolo by vhodné pred rokom 2014, kedy túto smernicu budeme revidovať, aby sme sa púšťali do nejakých veľkých zmien. Teraz k smernici o označovaní etiketovaní, ktorá má očakáva eh, opäť revíziu v roku 2014 a ktorá bola prijatá o rok neskôr ako predchádzajúca. Zdá sa, že systém označovania môže priniesť istú efektívnosť. Ja chcem len stručne, pán predseda, sa vyjadriť k akčným plánom ktoré súvisia s týmito dvoma smernicami. Nový pracovný plán pre roku 2012 až 2013 pre ekodizajn, o tom chcem hovoriť najmä. Komisia by mala prijať tento pracovný plán v júli a v tomto pláne máme indikatívny zoznam skupín produktov s ich úsporným potenciálom a tam sú priority pre príjmanie budúcich opatrení. Najdôležitejšia novinka v tomto pláne zahrňa nie len produkty, ktoré používajú energiu, ale aj napríklad okna alebo izolačné materiály, ktoré prispievajú istým spôsobom k energetickej efektívnosti. Každý asi vidí, že smernica o ekodizajne vďaka výboru pre životné prostredie Európskeho parlamentu by mohla vygenerovať významné úspory, ale dá sa urobiť ešte veľa, oveľa viac. Legislatívna práca, ktorá súvisí s so smernicou o ekodizajne a takisto nové produktové skupiny, ktoré sú v pracovnom pláne, v druhom pracovnom pláne, ako som spomínal. Predpokladá, že 32 rozhodnutí, 3 potvrdenia o dobrovoľných dohodách a ďalšie opatrenia sú už e, z časti realizované v decembri ešte ďalších 8 opatrení a ďalšie 3 dobrovoľné dohody priemyselných odvetví. Takže toto všetko už ušetrí 450 terawatt hodín. Budúci rok ďalších 18 právnych noriem má potenciál ušetriť 550 e, terawatt, terawatt hodín a očakávame ďalšie dobrovoľné dohody priemyselných odvetví v rámci ekodizajnu. Stojí za to vyjadriť sa, že v priebehu nasledujúcich 4 rokov budeme revidovať existujúce nariadenia pre niektoré produktové skupiny a tam očakávame najvyšší potenciál pre zvýšenie úspor a to sa zatiaľ nepredpokladalo v predchádzajúcich nariadeniach, že sa takéto niečo stane. Takže spoliehame sa na rozpravu s vami, v ktorej nastolíme konkrétne opatrenia s e, efektívnymi výsledkami. Dozor nad trhom je tu dôležitá výzva. Viedli sme dialog s aktérmi, s členskými štátmi, s priemyselnými zástupcami, so spotrebiteľskými skupinami a vyjadrili priority, napríklad národné ustanovizne a priemyselné odvetvia, že by v rámci programu Inteligentná Európa pre energetiku by sa mali odohrávať aktivity, ktoré podporujú mm, dozor nad trhom a aktivity, ktoré súvisia so súčinnosťou a spoluprácou s komisiou. Vzniknú tu isté skupiny ATKO pri tejto smernici, ktoré budú administratívne isté veci usmerňovať. My sme venovali dosť zdroje tejto, zdrojov tejto legislatívnej aktivite, konkrétne implementácii, komunikácii a štandardizácii a budeme využívať častejšie iné EÚ orgány, napríklad Spoločné výskumné centrum alebo Európsku agentúru pre kompetitívnosť, konkurencieschopnosť a inováciu, inovatívnosť. Príklady. Vnútri komisie máme službu Europe Direct, ktorá zareagovala prostredníctvom spotrebiteľských skupín k označovaniu, etiketovaniu a ekodizajnu. Potom tu máme komunikačný helpdesk, eh, ktorý riadi ďalšia agentúra a má podobnú úlohu komunikačnú. Ďalší príklad sa týka štandardizácie v Európe, v EU, externých vývozov a tzv. Eh, konzultantov s novým prístupom ktorí majú dohľad nad štandardizačnými procesmi, vrátane 39 produktových skupín, ktoré už teraz sa týkajú ekodizajnu. Zdá sa, že tu je veľa ťažkej práce, aby sme uviedli do praxe do roku 2013 všetky tieto dokumenty, pretože sú tu v hre priemyselné záujmy, aj silné spotrebiteľské záujmy, Treba nájsť e, tú správnu rovnováhu medzi nákladmi a osohom z týchto aktivít. Už sa odohrávajú debaty medzi rozličnými produktovými skupinami a ich zástupcami. Napríklad kávovary e, nevygenerujú asi toľko úspor ako zaujímavejšie produktové okruhy, kde sú bojlery, chladničky a podobne, takže musíme si nastaviť dobré priority a merať efektívnosť našich opatrení, aby sme sa dopracovali k energetickým úsporám a efektívnosti nákladov. Takto mienime postupovať. Prirodzene osobne očakávam aj komisia, môj komisár očakáva veľa debat pri jednotlivých produktových skupinách. Teraz hovoríme o bojleroch a zohrievačoch vody, o ohrievačoch vody a dúfame v plodný záver, završenie takýchto diskusí. Sme jednou zo strán, ktorá o veci hovorí a dúfame, že na jeseň sa už vynoria nejaké konkrétne výsledky z týchto ťažkostí, z týchto rozbúrených vôd Ča- ťažkostiam čelíme v oblasti osvetlenia domácnosti. Tam musíme postupovať opatrne, najmä médiá nás majú pod drobnohľadom v tejto téme. A celkovo treba zabezpečiť, aby sme nestratili zo zreteľa tie produktové skupiny, kde sa predpokladá kompromis medzi cenou, ktorú zaplatí spotrebiteľ a osohom, ktorý bude spotrebiteľ mať z prípadných opatrení. Toľko môj úvod. Pán predseda, dúfam, že tento výbor si je veľmi dobre vedomý podrobností. Ďakujem pekne Filipovi Lovovi za ten prehľad aj za spomenutie kontroverzných bodov, eh, kde ešte v rámci verejnej rozpravy sa na to bližšie pozrieme. Naozaj je veľmi dobré podľa mňa, že ste sa venovali tomu, že nielen v oblasti energetiky ten ekodizajn vstupuje do hry. Mali sme správu z Ibera e, minulý týždeň, ktorá uzrela svetlo sveta. A práve v oblasti, kde to nepovažujem vôbec e, za možné, konkrétne správa e, tam sme schválili iniciatívnu správu o Európe, ktorá efektívne nakladá so zdrojmi a hovorí, je viacero správ, ktoré hovoria o nakladaní takomto efektívnom so zdrojmi, či je to už energia, alebo či sú to zdroje vodné, ekodizajn, to už môže začínať pri sprche, pri sprchovaní, viem, že je to veľmi citlivá téma. Ale musíme to naozaj veľmi rozumne komunikovať a rozumne vysvetliť a preto som rád, že ste tu dnes, aby sme mali možnosť e, s vami o tom diskutovať. Peter Líze, Chris Davis a Buzz Eichert sa prihlásili k téme. Zabudol som na niekoho? Ak nie, tak by som uzavrel zoznam rečníkov. Dobre. Peter Líze ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Tu vďaku, ktorú ste vyjadrili, ktorá sa týkala spolupráce e, na smernici o energetike, tu chcem opakovať tú vďaku tá smeruje na vás len na ľudí v rámci generálneho riaditeľstva spolu s komisárom, s, pánom s komisárom Ettingerom. Bolo to veľmi plodné, plodná aktivita. E, téma ETS je veľmi dôležitá, chcem pripomenúť e, tomuto výboru a my sme spoločne našli riešenie, e, form, ktoré malo formu vyhlásenia komisie. Teraz sme troška znepokojení, pretože je tam ešte viacero vecí. Napríklad je tu list Business Europe. Milá komisia, ignoruj všetko, čo si prislúbila alebo čo si dala parlamentu a nerob nič. To nejde. Parlament je inštitúcia. My už aj predtým boli predmetom lobbystických tlakov od Business Europe a sme ustáli tento bod. A v komisii, no, tom vlastne komisii hovorili o tom urgently, urgentne. Vidím, že v júni pristúpila komisia k diagnostike, tam sa hovorí, nevyhnutne treba konať. Bolo by veľmi zle, keby potom v júli eh, povedala komisia, teraz si spravím dovolenku pred e, júlom ešte chcem mať tú prislúbenú správu, pretože ináč si nemôžeme sa domnievať teda, že by to tlačilo komisiu, že skutočne pokiaľ ide o škoda, že tá diskusia prebieha pri takomto malom počte. My sme gestorský výbor, táto smernica má strašne veľa dôsledkov, pozitívnych, ale aj negatívnych. Keď si vypočujeme niektoré reakcie obyvateľstva a v budúcnosti možno by sme si mali na to vyhradiť viac času, je to jeden z najdôležitejších nástrojov európskej politiky životného prostredia. My sme gestorský výbor. Možno je to formálny dôvod, ale v, možno je to formálna vec, ale v programe sa hovorí zástupca komisie. Nie je to len ktokoľvek nejaký zástupca, je to generálny riaditeľ. Možno na budúce by sme mali aj túto formálnu stránku teda lepšie zabezpečiť 75 terawatt hodín, hovorí sa o, o takomto, tak, tak je to vyčíslené. Táto, úspo, táto úspora energie, to je e, väčšie množstvo, ako je množstvo vyprodukované elektriny na úrovni všetkých elektrární, v Európe, ktoré by sme e, dokázali teda usporiť formou ekodizajnu. Ide o takéto rozmery, o takéto úspory, takéto teravaty. Mám dve, tri konkrétne otázky Hovorili ste o systémoch kúrenia a systémoch úpravy, úpravy vody, kedy sa takéto systémy začnú zavádzať, kedy ich môžeme očakávať. Tieto sporné otázky e, toustre, toustovače, sprchy, e, kávovary, kedy sa to bude riešiť, keď nám to nevysvetlíte úplne presne ako komisia, tak potom radšej nerobte nič a potom je tu ešte e, veľa e, vecí, e, kde sú nie žiadne nejakým spôsobom dotknutí obyvateľi, ale kde napriek tomu je veľký priestor na úspor energii. Pokiaľ ide o, to, o tie svetla alebo osvetlenie, tam by sme mali byť veľmi opatrní. Ešte stále máme halogenové žiarovky na, na trhu. tie dokážu nahradiť aj tie staré žiarovky. Nemali by sme ich tak rýchle stiahovať z trhu, ten ich podiel je nie veľký, 30%, čiže ten trh by si s tým mohol poradiť, nemuselo by to byť tlačené z Európskej únie, z Európskej únie. A ďalej, čo ste aj vypovedali, dôležitý je dohľad nad trhom. E, veľká výhoda tejto smernice ekodizajn je tá, že platí aj pre dovozcov. E, nie len v Európe máme istú úsporu, ale e, je to štandard, ktorý má byť do, do, do, dožiavaný aj vonku, aj mimo Európy to platí pre napríklad dovozcov z Číny, ale je veľmi dôležité, aby sme to aj kontrolovali efektívne. A nielen, aby sme kontrolovali tu v Európe a potom, keď dostávame produkty, keď idú cez hranicu, a e, ktoré deklarujú len isté úspory na papieri, ale neplňajú skutočne tie štandardy, naozaj musíme e, na to dbať. A už e, vo fáze plánovania takýchto konkrétnych opatrení musíme zabezpečiť aj ich kontrolu následnú. Ďakujem pekne, Peter Líze, Chris Davis a potom Ania Thank you, chairman. Ďakujem za slovo, pán predseda. Máme tu jedovatú antieurópsku politickú rozpravu s Spojenom kráľovstve a veľmi často aj členovia tohto parlamentu ju rozplameňujú, najmä UKIP členovia. My sme sa pripojili k spoločnému trhu, poznáme všetky pravidlá a nariadenia a máme tu jednoduchý obchodný vzťah. Ak nepochopíme, čo chce trh a ako ho riadiť a právne usmerňovať, tak potom sa nepohneme ďalej. Mne sa strašne páči táto právna norma, o ktorej tu hovoríme. V nej sa hovorí, že treba znížiť náklady pre spotrebiteľov a podporovať inováciu. Hovorí sa tu, že to zlepší e, oteplovanie planéty, to, tomu zamedzi a podobne. A ešte mimo energetických záležitostí hovoríme o vode, o železniciach. Je to úžasný príklad toho, že Európska únia robí veci, ktoré sú chválihodné, ale čo Európska únia e, robí pre vás? Má smernicu ekodizajn. Aj keď je tu veľký potenciál a som rád, že Peter to tak dobre vysvetlil. Vypadol mikrofón rečníkovi. Nepoč- tlmočníci nepočujú rečníka? I'm sorry, it's Nigel Farage, obviously. Is, uh... A Nigel Farage uh, sa mi prihovoril v tejto veci, to mi je ľúto. A som rád, že Peter Lise vysvetlil, čo 170 terawatt hodín vlastne znamená. Dúfam, že sa to berie do úvahy a neviem, či zaratal aj všetky zatvorené elektrárne alebo tie, ktoré sa budú zatvárať v Nemecku a tak ďalej. Budem, bol by som vám povďačný, keby táto smernica sa vrátila ešte k tejto téme, a keby ste nám aj vy mohli vysvetliť, či táto smernica s tým ráta podrobnejšie. Ale zatiaľ to vyzerá dobre, táto smernica ešte na začiatku svojho života a väčšina úspor, ktoré by sa mohli dosiahnuť a ktoré by sme jej mohli pripísať, e, sa jednoducho dá dosiahnuť aj bežnými úsporami, ktoré firmy tak či tak robia. Myslíte si, že táto smernica dosiahne nejaké významnejšie úspory, pôjde hlbšie, bude napredovať ďalej? Otázka pre mňa je, čo viac by sme mohli dosiahnuť vy ste sám povedali, pán riaditeľ, čo očakávate, ale ste žiadne ambície nepredostreli. Nepovedali ste, toto by sme mohli dosiahnuť, ak by sme ešte vložili viac personálu, viac zdrojov do týchto úsilí, ak by sme ak- akcelerovali celý proces, ak by sme zlepšili implementáciu tejto smernice, realizáciu v prax- praxi. Ja uh, som čítal, nečítal 6 strán ktoré vypracovali občianske iniciatívy, ale možno e, to moji ľudia čítali. Aký teda je potenciál? Čo by sme mohli urobiť lepšie v tejto smernici a čo by sme mali urobiť si, aby sme si to uvedomili? Ďakujem pekne, Abba Zajchet. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že nemusím zdôrazňovať, e, ako sú dôležité tieto právne predpisy, to už podal Kriza e, predrečník, ale keď ste hovorili o tom, že sa má dosiahnuť rovnováha medzi výrobcami a spotrebiteľmi, e, to ma zaujalo. My sa samozrejme väčšinou snažíme dosiahnuť rovnováhu, ale ten, tieto zákony sú tu na to, aby v podstate podporili tých, čo sú hore a dosiahnuť e, v podstate e, rovnováhu v tomto prípade znamená otočiť sa proti tomu, čo predstavuje akýsi stred. Mám pocit, že komisia sa tu snaží e, príliš veľa o dosiahnutie nejakého, e, nejakej rovnováhy. Ehm, pokiaľ viem, my teraz už máme mm, že už bežia 5 rokov rôzne konzultácie, dokonca aj na úrovni VTO e, sa rokovalo o tom ekodizajne a tak ďalej. A stále sa snažíme o dosiahnutie nejakej rovnováhy. E, bolo by lepšie, keby ste v tomto smere e, si počínali efektívnejšie. My sme už absolvovali dokonca aj nejaké stretnutie s predstaviteľmi nemeckého priemyslu a podobne, ale ešte stále neexistujú konkrétne projekty, ktoré by vytýčovali smer, ktorým sa máme uberať. A e, na konci e, začiatku e, budeme rokovať o delegovaných a uplatňovať v tomto smere delegovaných e, aktoch. toto je veľmi dôležitý moment. A pokiaľ ide o preskúmanie, povedali ste, že to nastane v roku 2014, ale predpokladám, že to bolo nedorozumenie, že to je rok 2013 a dúfam, že vtedy skutočne sa E, do e, toho materiálu dostanú aj tie veci, ktoré tam mali byť už dnes. Ďakujem. Ania Weisgerber, ďakujem pekne, pán predseda, ako prislúbené, veľmi stručne chcem e, teraz nadviazať na Petra Lizeho a nechcem, aby to budelo len taký dojem, že celý ten výbor Envis tlačí na to, aby to išlo príliš rýchle. Ja to z časti nemám veľmi kriticky tak ako hovoríš o tom Peter Líze, tie produkty, ktoré sú predmetom intenzívnej diskusie obyvateľstva, či sú to hlavice sprchovacie, alebo či sú to kávovary. A ja som predtým eh, počul z vašich úst, že aj napríklad osvetlenie v domácnosti, že tam by sa mali nejaké zmeny, eh, by tam mali nastať nejaké zmeny, čo je konkrétne naplánované, pretože myslím si, že sme spravili veľkú chybu, že práve pokiaľ ide o tieto témy, napríklad žiariviek, žiaroviek, tak tam sme ľudí do toho nezakomponovali, my sme ich neinformovali o možnostiach nových technológií a možno sme celú tú vec e, príliš urýchlili. Preto úprimne povedané som teraz veľmi kriticky nastavená, hlavne pokiaľ ide o otázku osvetlenia používané v domácnostiach. E, mali by sme naozaj nadviazať na to, čo už je odsúhlasené. Ďakujem pekne, Ania Weisgeber. Aj počas nemeckého predsedníctva sa o tom hovorilo, aj vtedy to bol minister hospodárstva Gloss, ktorý tú smernicu ekodizajn mal na starosti. Čiže tá komunikácia už z tej doby je naozaj dobrá, dúfam, bude pokračovať. Aj počas tých bojov volebných tam bola takáto konfrontácia, ktorá sa týkala tohoto. To je ako prvá agenda, ktorá sa spomína aj pri takýchto predvolebných bojoch. E, nie je to nejaká vec na, na truc, je to skôr poháňač inovácií. Hlavne v časoch krízy a nedostatku prostriedkov je práve ekodizajn milníkom, podľa mňa, ktorý sme odsúhlasili, ale jednoducho musí byť správne odkomunikovaný. A tu súhlasím s názorom Ani Weisgerber, že nemôžeme to tak unáhliť. A keď sa hovorí napríklad o hlaviciach sprchovacích, tak musíme to vysvetliť minister náš, napríklad nemecký, dobre k tomu pristupuje, vysvetľuje tú politiku, čo je za tým a keď môžem 35% vody usporiť, 35% e, e, vody, spotreby vody, jednou, jedným opatrením, to e, v krajinách, ktoré majú dosť vody, tak to je povedzme pekný, pekná vec, ale pre krajiny, ktoré majú nedostatok vody, to je výrazný krok dopredu. Pani Rodberen sa tam už odopiera, už pomaly odchádza, ale hovoríme o o dobrovoľných opatreniach. Poznáme to aj z iných oblastí, ako je automobilový priemysel, poznáme to všadiaľ. všetky tieto sprievodné opatrenia, tie mi spôsobujú naozaj starosti a potím sa z nich, pretože väčšinou to znamená, že ich nedosahujeme a nenaplňame, lebo sú dobrovoľného charakteru. Um, som <clears throat> veľmi rád, že môžem povedať, že aj ja, aj ten môj odbor e, veľmi vítame mm, to, tú vašu výzvu, aby sme e, posilnili svoje pozície, lebo táto smernica, smernica o označovaní, znamená veľký prínos e, nielen pre efekt, energetickú efektívnosť, ale aj pre celé hospodárstvo. Niekedy sa vyjadrujem pomerne konzervatívne, ale to znamená len to, že sme vypracovali návrhy napríklad o bojleroch vody a ohrievačoch vody a že ich budeme chrániť a že ich budeme hájiť. Ak je to len otázka posledného stretnutia na vysvetlenie prínosov e, určitej skupine ľudí, o čo som bol požiadaný s komisiou, tak e, e, to urobíme a nevzdáme sa, lebo my sme sa v tejto oblasti nikdy nevzdávali Eh, pokiaľ ide o plánovanie na roky 2012 a 2013, a teda sa týka ohrievačov vody, domácich osvetľovacích telies, eh, mm, vysávačov, eh, kuchynských mm, robotov a zariadení My sme to všetko tu E, za, začlenili do tohto materiálu. To všetko, e, o tom všetkom sa tu hovorí a cieľom e, nariadenia je presiahnuť 1% tých, tých energetických úspor a to je v podstate niečo navyše k tomu, čo predpokladáme tu, ale máme tu tri štádia v, v tejto práci ktorú robíme. Jednak prvé, to prvé je vyhodnotiť eh, pri určitej skupine produktov predchádzajúc eh, akési predbežné prínosy z hľadiska nákladov a prínosov. A to sme urobili napríklad pri kávovaroch mimochodom a nevyzerá to veľmi slubne, pokiaľ ide o kávovary, lebo to závisí veľmi od eh, individuálneho chovania jednotlivých ľudí. A na druhej strane ten zoznam, ktorý tu máme, sa týka závažných oblastí, dôležitých oblastí, kde je spotreba energie veľmi dôležitá mm, pre celkový, celkovú bilanciu spotreby energie v domácnostiach a úspory energie. Takže budeme pokračovať, teda budeme naďalej skeptickí, budeme e, napádať alebo útočiť na oblasti, kde vieme, že môžeme uspieť, tak aby sme e, sa dopracovali k tomu konečnému výsledku a budeme sa snažiť o a, a nebudeme postupovať tak, aby sme jednoducho robili nejaký výmenný obchod medzi tými cieľmi, ktoré sme si stanovili a zaujímami niektorých e, odvetví priemyslu. Ide nám o celkové zvýšenie energetickej mm, účinnosti, tak aby ste vedeli, že odbor pána Ettingera je tomu absolútne oddaný a máme pomerne vysokú mieru ambícií na rok 2012 a 2013. Ja som si vypočul rozpravu o e, počtu zamestnancov, ktorí sú k dispozícii, aby e, vykonávali a implementovali túto a iné smernice. Tu skutočne stojí za to investovať do ľudí, aby e, veci išli ďalej. Mám takú jednotku, ktorá už sa vrhla na túto prácu, robí to veľmi dôkladne. Sú v vo fáze predbežného hodnotenia, hodnotenia nákladov a prínosov. No a budeme aj naďalej pokračovať veľmi dôsledne a e, systematicky a budeme skutočne trvať na tých svojich e, zbraniach. A ešte e, sa vrátim k začiatku. Ja som bol zástupcom komisie v trialógu a akceptoval som vyhlásenie, ktoré ste nám navrhli o preskúmaní ETS a hm, o opatreniach, ktoré sú potrebné, o potenciálnych opatreniach, ktoré by do tohoto hodnotenia mali byť zahrnuté. A E, takže teraz, e, teraz, sa, teraz pripomínam tú podporu, ktorú som vám vtedy e, poskytol a komisia vtedy rozhodla v prospech tohto vyhlásenia. Nehovorím tu za pani Connie Hildegarder, za, pán, za pána Connie Hedegarda a kolegu Connie Hedegarda a iných, ale <clears throat> to preskúmanie pred letnou prestávkou, to je ešte stále otázne. Dúfam, že tie hlasy z Európskeho parlamentu k tomu prispejú, to podporia, lebo je mm, veľmi dôležité, aby sme mali signál pre dlhodobé investície, ktorý vzíde zo systému ETS, ktorý funguje efektívne spoločne s tým, čo robíme pre energetickú politiku v rámci um, regulácie, v rámci nariadení A mm, to samozrejme mm, súvisí s e, našimi činnosťami v oblasti životného prostredia, prostredia a energii. A pokiaľ ide o, o, o e, kohutiky a hlavice, tak o tom sa stále debatuje a debatuje sa o tom, či by sme mm, na no, na tom mali ďalej trvať, a či by sme mali prísť s nejakým akčným plánom. Na technickej úrovni som presvedčený, že tie úspory sú významné, ale avšak ako ste vy, pán predseda, povedali, keď sa e, keď začneme byť aktívni v týchto oblastiach, e, tak e, musíme mať istotu skutočne, akým smerom sa chceme uberať, čo, v tom, čo tu chceme robiť a Komisia e, pracuje momentálne na začlenení tejto skupiny produktov do svojho pracovného programu a my skutočne sa domnievame, že tie potenciálne e, úspory určite existujú a takisto aj v iných oblastiach. Pokiaľ ide o osvetľovacie telesa, tam je to takisto dôležité. E, dôležité je, aby sme sa vrátili k, tým, k vysvetleniu toho, aké tam máme zámery A nie je len e, o to, čo chceme my, ale čo celý, celý, celý ten, e, celé to spoločenstvo, spoločenstvo inštitúcií a e, zástupcov priemyslu vníma ako to, čo spotrebitelia očakávajú. A preto sme začali zvažovať aj nové kategórie, ako sú žiarovky a osvetľovacie telesa, aby to naše oznámenie skutočne obsahovalo všetko presne od samého začiatku, ale keď už e, raz sa do toho procesu zapojíme, tak e, skutočne chceme dospieť až e, k tomu vytýčenému cieľu alebo koncu. Uznávam, že nie sme dostatočne presný, ako povedal pán Davis, napríklad o budúcom potenciáli, ale dúfam, že to preskúmanie tých 11 nariadení, ktoré e, existujú, e, skutočne prispieje k tomu, aby sme sa dopracovali k tomu aj viac než jednému percentu, ktoré sme si vytýčili, ale minimálne percentu jednou, jedným z takých e, dôležitých e, ponaučení v rámci e, rokovaní o smernici o energetickej efektívnosti bolo to, že mm, skutočne sme si uvedomili, že máme schopnosť, že môžeme schopnosť odhadnúť, aké úspory môžu, môžeme dosiahnuť pomocou jednotlivých opatrení na zvýšenie energetickej efektivity neviem to povedať presne alebo priamo pre, premeniť na megawaty, alebo konvertovať na megawaty, ale 10 úspor energie, ktoré sa nedosiahnu pred e, e, smernicou o energetickej efektívnosti, predstavuje asi 600 alebo 500 megawatových e, elektrární, takže asi 60 65-50 eh, MW elektrární. Jednoducho mm, tie eh, mnoho z tých eh, opatrení z akčného plánu možno využiť na dosiahnutie toho 17-percentného 17 cieľa, ktorý sme, si, ktorý sme si vytýčili v, v, v, ktoré sme si vytýčili na začiatku. Myslím si, že toto treba brať do úvahy aj pri e, diskusiách o ekodizajnu a tak ďalej, aby ľudia mali e, akýsi, e, aby to ľudia vedeli viac vizualizovať, lepšie predstaviť. Dúfam, že môžeme počítať e, s ďalšou podporou a s tým, že e, tie naše návrhy budú zachované. Pokiaľ ide o tie e, bojlery, E, konkrétne, lebo už sa o tom hovorí 5 rokov a stále sa niečo vysvetľovalo. Očakávame, že toto rozhodnutie sa e, urobí na začiatku septembra. Tým sme sa dostali na koniec rozpravy. E, chcem srdečne sa poďakovať Filipovi Lohovi za to, že sme mali možnosť s ním tu diskutovať o otázke ekodizajnu, o situácii aj o plánoch a pokiaľ ide o to prepočítavanie, je to jednoduché. 1 eh, kWh eh, je 10,12 s multiplikátorom nejakým, potom je to na terawatt hodine, to skončí. 10,02 je ten faktor prepočítavania. Tým končím, respektive prerušujem schôdzu NV. Zajtra sa vidíme znova o 10. na hlasovaní. Eh, doneste si hlasovacie karty. A koordinátori sa, ako zvyčajne, stretnú o 9. na schôdzi koordinátorov. Takže prerušujem schôdzu a všetkým vám želám pekný večer. Dovidenia. Do you want the answer I don't, I don't like voluntary agreements either. Ani ja nemám rád takéto dobrovoľné dohody alebo dobrovoľnícke dohody. I, I won't say who's responsible for that inside the commission.